Okay, good afternoon, colleagues. Seems a bit of a slow start. Pekné popoludne. It's always difficult with planes and trains. Um, we... Ľudia majú problém s dopravou. Máme nabitý program, máme tu aj hosti o 15.35, mm, e, takže bod 1. Žiadne zmeny do programu, takže môžeme schváliť program tak, ako sme ho oznámili. Ďakujem pekne. Čo sa týka oznámení, mám zo pár oznámení. Tento týždeň Parlament organizuje Týždeň pre ľudské práva pri príležitosti 17. výročia univerzálneho vyhlásenia základných ľudských práv vyhlásených v Paríži 10. decembra 1948. 10. decembra v Štrásburgu obyčajne e, privítame víťaza Zachorovej ceny, ale tento rok obávam sa Oleg Sencov, ktorý vyhral Zachorovej cenu, je vo vezení. Takže keď budeme oslavovať 70. výročie vyhlásenia základných ľudských práv, e, nemôže prísť. To svedčí len o tom, ako dlho ešte bude trvať, kým zabezpečíme základné ľudské práva pre všetkých E, nechceme zanechať za sebou ľudí, ktorí e, žijú e, nedôstojným spôsobom. Musíme splniť e, náš cieľ e, dôstojného života, preto tento týždeň je veľmi dôležitý a máme bohatý program v rámci toho týždňa základných ľudských práv. Za chvíľku začne prebrať prvý z dvoch zásadných bodov právo na potravu a zajtra EAS E, zahraničná služba nás poinformuje o poslednom rokovacom kole o záväznej zmluve o ceznáročnej spolupráci v oblasti ľudských práv, čiže ľudské práva sú e, na popredí nášho programu tento týždeň. Chcela som ešte oznámiť dve ďalšie stretnutia, upozorniť na ne. Obe budú prebiehať v stredu popoludní, čiže v stredu popoludní o 15. od 15. do 17. Všetci 9 členovia sú pozvaní na neformálnu informáciu z sieti E, mimovládnych organizácií Voice. To sú e, mimovládne organizácie, ktoré pracujú s humanitárnou pomocou. E, budeme hovoriť o príležitostiach a výzvach pre humanitárnu pomoc. Dostali ste informáciu, je to v budove ASP 3E3 od 15. do 17. stredu. A ten istý deň je ešte spoločné stretnutie s výborom pre polnohospodárstvo a e, budeme informovaní o spoločnej misii globálneho parlamentárneho samitu, e, boj proti hladu a podvýžive, ktorý sa e, konal v Madride a budeme si vymieňať názory s pánom Tomom Arnoldom, predsedom specializnej skupiny pre e, Af- vidieckú Afriku. Bude to v biestnosti PHS 1A002 od 17.15 do 18.30, takisto v stredu popoludní. Čiže sú to dve stretnutia poprosím zamestnancov, aby toto poznačili poslancom do agendy, aby poslanci si to mohli uh, uvedomiť a mohli priznať tieto rokovania. Takisto mám aj smutnú správu pre náš výbor. Mnohí z vás ste počuli, že Bogdan Uventa bol zvolený e, starostom Kilče v Polsku, čiže odchádza z Európskeho parlamentu. Nie je tu eh, je so svojou skupinou, ale určite eh, by som sa aspoň do zapisnice, cez zapisnicu mu chcela poďakovať za prácu, ktorú odvedol za celé roky ako koordinátor skupiny EPP pre náš výbor. A pokiaľ viem, tak dnes má Bogdan narodeniny, takže ak príde na výbor, tak možno môžeme poblahoželať všetko najlepšie k narodeninám, ak príde. Ale viem, že momentálne e, nič nestíha, je to posled, dnes je posledný deň v parlamente, takže určite e, ho, sa s ním v priebehu dňa ešte niekde uvidíme. Ale bola by som rada, aby v zápisnici bolo uvedené, že ja osobne a náš výbor ďakujeme Bogdanovi za odvedenú prácu a keď príde, možno ho niekoľkými slovami sa mu poďakujeme osobne. Ďalšie oznámenie sa týka zmien na sekretariate. Petra Ulmeister, kde ste? E, Petra si práve sadla. 13 rokov s nami spolupracuje a prechádza od 1. decembra na administratívnu jednotku DG predsedníctva e, takže e, bude pracovať e, na inom mieste v parlamente. Ďakujem za celé tie roky, ktoré si s nami spolupracovala. E, celé tie roky. Petra, chcela by som sa ti poďakovať za prácu, ktorú si odviedla za celé tie roky. And I know we'll see you a určite sa stretneme, keď si budeme vyberať hlasovacie karty a tak ďalej. Viem, že keď takéto veci potrebujeme, tak sa stretáme s ľuďmi z toho útvaru, keď ideš pracovať. Takže prejdeme teraz na bod 3. Vlastne ešte jedno znám. V stredu večer organizujem podujatie o ľudských právach s mimovládnou organizáciou Globálni svetkovia. Sú to obhajcovia ľudských práv v, pošlem vám o tom oznámenie, je to v stredu popoludní o 18. hodine. E, bude tam fantastická výstava fotografií obhajcov ľudských práv, naozaj stojí za videnie. Momentálne tá výstava ako e, v podstate e, putuje po celom svete. Čiže v stredu o 6. Bod 3. Schválenie zápisnice z 23. 24. apríla, 11. 12. júla, 29. 30. augusta a 24. septembra. Ak máte nejaké pripomienky k týmto zápisniciam, dajte sekretáriu vedieť do konca tohto rokovania a ak nič nedostaneme, tak budeme považovať tieto zápisnice za schválené. Bod 4. Schválenie rozhodnutie odporúčaní koordinátorov. Rozhodnutie odporúčania stretnutia koordinátorov z 9. oktobra máte vo svojich zložkách. Ak máte nejaké pripomienky, opäť e, pošlite na sekretariat do konca tohto stretnutia. Ak nič nepríde, budú považované za schválené. Bod 5. Oznámenie Európskej komisie. Pýtam sa, či zástupcovia Európskej komisie chcú niečo povedať. Karsten, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Dve veci. E, chceli by sme v podstate informovať poslancov 26. novembra bude zasadnutie rady v prezhraničné veci v zostave rozvoj a body programu sú Afrika EU zo súladenie udržateľných investícií a pracovných príležitostí a druhý bod NDICI, predovšetkým FST+, plus aspekt. A takisto bude aj pracovný obed ministrov, kde budú diskutovať o rodových otázkach. Takže toto je ofitra, teda oficiálne e, zasadnutie rakúskeho predsedníctva. E, Ďalšia vec, ktorú by som chcel spomenúť, e, OECDAC e e, zverejní tzv. peer review. Viete, že každých 5 až 6 rokov, poviem to inak, OECD DAC prehodnocuje alebo porovnáva svojich členov, hodnotí vzájomne svojich členov medzi sebou, to hodnotenie je vzájomné hodnotenie a každých 5 či 6 rokov e, príde rad na nás, na EÚ a tento rok e, teda bol, sme boli my na rade a OECD tak očakáva, e, že zverejní svoje zistenie ešte do konca novembra a pokiaľ viem, tak mm, ak to budeme mať, tak e, rád e, prídeme do parlam- radi prídeme do parlamentu a poinformujú vás o tom, takže len aby ste mali na pamäti, že čo skoro sa k vám dostane táto publikácia. Ďakujem pekne, Karsten. OECD Peer Review. Tu plánujeme zasadnutie, myslím, v januári na túto tému, pretože v decembri to už nestihneme. Už máme teraz problémy zorganizovať stretnutia v decembri, takže toto dáme do programu na január. A Obyčajne v minulosti sme mali spätnú väzbu z FACDEV, prišla Federika Moderini nás informovať a neviem, či EAS je tu niekto e, zastúpený z EAS. Oslovili sme EAS a požiadali ich, aby Federika Mogherini si našla čas a prišla nás poinformovať, prišla poinformovať poslancov Eh, stretnutie koordinátorov, otvorené stretnutie alebo nejakým spôsobom, aby sme dostali spätnú väzbu náš výbor o tomto dôležitom zasadnutí Rady ministrov zahraničia, možno, že na decembrovom Štrásburgu, v stredu by to šlo, uvidíme. Ďakujem pekne za tieto oznámenia a teraz môžeme prejsť na bod 6. Podľa mňa tu komisia má Eh, vystúpenie, takže poprosím, aby ste prešli eh, tuto k nám dopredu. To znamená eh, záväzky politiky bezpečnosti výživy a potravín pre EÚ a plnenie týchto záväzkov. Tretia E, dvojročná správa a tie e, dva body súvisia s právom na stravu a s týždňom parlamentu pre ľudské práva. Ja som tento víkend sledovala BBC a opäť sme videli obrázky hľadujúcich detí v Jemene, nie len deti, ale vôbec ľudí hľadujúcich v Jemene. A je jasné, že za posledné tri roky opäť e, po celom svete e, sa hlad dostáva na prvé miesta e, pomedzi problémov a je to relevantné o tom teraz hovoriť. Z toho, čo vieme, je jasné, že tí, čo robia v oblasti rozvoja, mali by spraviť viac pre dosiahnutie cieľov SDG 2. Od, oda potraviny a bezpečnosť a výživy. E, tu sa e, klesajú výdavky. 6% ODA venované 2016, v oku 2014 bolo 8%. Musíme dať na to pozor, pretože väčšinou, e, keď sa menej investuje do vzdelávania, tak sa to v podstate um, spolu to súvisí. SDG a ODG musíme vnímať spoločne, musíme zabezpečiť to, aby ľudia mali stravu. Takže najprv si vypočujeme zástupcov DG DEFCO z Európskej komisie, aby nám porozprával o tretej dvoročnej správe spoločných, plnení spoločných záväzkov potravinovej bezpečnosti a výžive členských štátov a EÚ. Chcem vás pripomenúť, že EÚ a členské štáty prijali celoeurópsky politický rámec pre potravinovú bezpečnosť v roku 2010 a plán na implementáciu záväzkov zabezpečenia potravín a výživy e, v roku 2013. Prvá dvoročná správa bola schválená v roku 2013 2014, kde sa hovorilo o naplňaní šiestich priorit identifikovaných v tejto politike. Um, neviem, máme správu? Áno, máme tú správu. Čiže takto vyzerá tá správa. Ehm, dostali to poslanci? Ak nie, tak sa to dá zabezpečiť. Je to tuto v miestnosti. Ja som si zobrala jeden exemplár. Takže e, v podstate tí, ktorí trpia chudobou, sú malé domácnosti, e, ktorým sa rieši otázky chudoby. E, je potrebné zabezpečiť život, aby potraviny na vidieku, štát sa musí o to postarať, musí podporať regionálne podporné bezpečnostné politiky, sociálnu ochranu, zabezpečiť výživu pre matky, deti, a je dôležité, že máme túto diskusiu a slovo dostáva Karla Montesi e, z DigiDevko je riaditeľom, rejiteľkou pre oddelenie klímu a prosperity. E, nejde len o to, čo sme videli v Jemene, ale aj na iných miestach. Keď sme boli v Ugande, takisto sme hovorili s ľuďmi, ktorí nám hovorili, že uh, deti, ktoré sú podvyživené, potom majú problémy v škole. E, takže je veľmi dôležité viesť túto diskusie. Karla Montes, máte slovo. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani predsednička, vážení poslanci, poslankyne. Ďakujem pekne za túto príležitosť, za to, že môžem prezentovať túto najnovšiu správu, ten pokrok, pokiaľ ide o plnenie európskych záväzkov v oblasti potravinovej výživovej bezpečnosti. Ako vidíte, máme tu dve správy. Prvá správa, to je taká syntéza, a druhá, tá obsahuje aj ostatné údaje v rámci prílohy. Vážená pani predsednička, vy ste už spomenuli kľúčové otázky. Ide predovšetkým o to, že tá potravinová situácia na svete sa nezlepšuje Máme tu 121 miliónov ľudí, ktorí trpia hladomorom. Takisto máme tu postupný úpadok, pokiaľ ide o celé 10 ročie, ale v roku 2007 potravinová bezpečnosť bola e, náraste druhý rok, takže máte pravdu, keď hovoríte, že toto je niečo, čo si bude vyžadovať našu pozornosť aj do budúcna, predovšetkým keď sa pozeráme na programovacie obdobie do budúcna. Avšak vrátme sa k správe. Právom ste poukázali na to, že pozadie tejto správy že ide o správu, ktorá sa teda týka Európskej únie a členských štátov, takže to sú Európska únia a členské štáty a táto správa by sme chceli zdôrazniť, pokiaľ ide o čísla, tie snahy a úsilie, ktoré sa nám podarilo dosiahnuť smerom k našim cieľom, ktoré boli stanovené v rámci roku 2010 v rámci novej potravinovej politiky a takisto aj pokiaľ ide rok 2013, tam sme mali implementačný plán. A toto je teda ďalšia správa, ktorú tu máme. Táto správa bola pripravená zo strany komisie, ale pomohli tí, ktorí nazývame vlastne pomocníkov za členské štáty, Máme teda pravidelné zasadnutia na úrovni komisie so všetkými členskými štátmi a my teda prípravu, túto prípravnú fázu sme takýmto spôsobom koncipovali. Pokiaľ ide o tú správu, ako sa teda nazýva? Táto správa, ktorá je teda veľmi detailná, máme tu prehľad, pokiaľ ide o najnovšiu, najnovší vývin situácie v tejto oblasti, Takisto sa tu apeluje napríklad na preplácanie a takisto pokiaľ ide o politické priority, takisto sa tu poskytujú aj príklady úspešných príbehov, pokiaľ ide napríklad naše spoločné programovanie na úrovni EU členských štátov. To je napríklad prípad, ktorý sa týka Laosu, kde Európska únia so 7 členskými štátmi spolu so Švajčiarskom podporujeme európske spoločné programovanie na obdobie 2016 až 2020. Ale táto správa sa teda sústredí rovnako aj na dve konkrétne témy. Ide tu o prístup v oblasti klimatického prístupu k poľnohospodárstvu a takisto aj ďalšia oblasť, ktorá súvisí s poľnohospodárstvom, je to potravinový rozmer. Berieme teda do úvahy to prepojenie s polnohospodárstvom ako takým a dávame to do súvisu s klimatickými zmenami. Sú tu obsiahnuté určité odporúčania, k tomuto sa ešte vrátim. Dovolte mi však sprostredkovať určitý prehľad, pokiaľ ide o ten pokrok, ktorý sme zaznamenali. Ak sa napríklad pozrieme na finančnú situáciu, tak vidíme, že berúc do úvahy, že tá analýza čísl čísiel, pokiaľ ide o komisiu a pokiaľ ide o členské štáty, vidíme, že sa tu dodržiavajú sluby na úrovni záväzkov, práve pokiaľ ide o tieto finančné nástroje, ktoré sa týkajú týchto tém. To znamená, keď porovnávame tie čísla s predchádzajúcimi správami, tak môžeme povedať, že finančná pomoc za Európsku úniu a členské štáty, pokiaľ ide o potravinovú bezpečnosť, Došlo tu teda k navýšeniu na úroveň 4,5 miliardy. To je navýšenie o 15 od roku 2014 a teda je to navýšenie o 24 zhruba 24 od toho roku 2012. Myslím si, že sme sa rozhodli, že si stanovíme aj prioritu, pokiaľ ide o oblasť v subsaharskej Afrike ak sa pozriete na čísla, tak vidíme, že tá podpora do subsahárskej Afriky navýšila tento faktor a teraz je to na úrovni 53%. pokiaľ ide o všetku potravinovú bezpečnostnú podporu za rok 2016. Miera našej podpory sa takisto sústredila aj na zlepšenie malých polnohospodárov, pretože títo budú vlastne najlepším spôsobom, ako sa vysporiadať s týmto problémom. Keď hovoríme o odporúčaniach, tak tá správa obsahuje 10 odporúčení, ktoré sú v rámci tejto ďalšej priesvitky zosumarizované. Budem sa sústrediť iba na niektoré z týchto odporúčení. To prvé sa týka, že treba aj naďalej opäk opakovať význam politiky pre potravinovej bezpečnosti a takisto aj, že tu je potreba pre Európsku úniu a členské štáty, aby aj naďalej kreovali túto tému v rámci medzinárodnej agendy. To znamená, je tu význam, aby sme sa sústredili práve na túto zložku. Toto odporúčanie takisto zdôrazňuje význam toho, aby sme mali spoločné úsilie Európska únia a členské štáty Práve pokiaľ ide o vysporiadanie sa s potravinovými krízami, berú do úvahy dopad, ktorý to má na klimatické zmeny, na to poľnohospodárstvo citlivých plodín a takisto pokiaľ ide o vytváranie pracovných príležitostí, predovšetkým ak zohľadňujeme zložku mladých ľudí v spoločnosti. Berú sa tu do úvahy aj potreby zrýchliť prácu na niektorých spoločných ukazovateľoch na to, aby sme boli schopní monitorovať pokrok a monitorovať takisto aj výsledky na agregovanej úrovni. Dnes to je dosť ťažké, pokiaľ ide o poskytovanie odpovedí vo vzťahu k inputu a k finančným alokáciám, ktoré my teda vyplácame týmto, tejto téme. Takisto môžeme spomenúť aj mieru výkonu, pokiaľ teda ide o rastúce čísla čo do počtu tých, ktorí sú príjmateľmi naše, pod, našich podporných krokov, ale treba povedať, že je veľmi dôležité monitorovať tieto výsledky, takže my sa sústredíme teda aj na tieto aspekty. Sú tu aj ďalšie kľúčové otázky, ktoré boli nastolené v rámci tejto správy a je dôležité pokračovať, pokračovať v spoločnom programovaní. Spomenul som dobrú situá- spomenula som dobrú situáciu, pokiaľ ide o Laos. To znamená, máme tu dobré príbehy, ktoré demonstrujú tú pridanú hodnotu, pokiaľ ide spoluprácu na úrovni spoločného programovania na úrovni EÚ a členských štátov. Ale je to takisto aj potreba, aby sme urobili tieto snahy v ostatných krajinách, alebo čo možno v najväčšom počte. A treba sa takisto aj pohnúť, čo možno dať ďalej v rámci spoločného programovania, predovšetkým pokiaľ ide o posilnenie spoločného programovania na úrovni sektorových a subsektorových úrovní. And now uh, uh, we will have the presentation also from, from ECO, but of course we will have to do more also into the operation. My sa budeme sústrediť aj na operalizáciu ďalších krokov. A pracujeme s našimi kolegami, pokiaľ ide o INECO, pokiaľ ide o podporu a vytváranie, vytváranie prepojenia s týmto centrom, ale nie, všetko úsilie nestačí, pokým tá situácia nie je ideálna. Ďalšia pozornosť musí byť venovaná aj vzťahu medzi polnohospodárstvom a klimatickými zmenami, na to, aby sme sa pozreli na rozvoj, napríklad pokiaľ ide o e, inteligentné polnohospodárstvo, ak sa pozrieme na agrobiznis, potravinové hospodárstvo, A pokiaľ ide o ten ďalší krok, ako som už povedala, potrebujeme, možno to nie je nejaký objav, ale treba zopakovať ešte skutočnosť, že posilnenie žien a rodová rovnosť to sú kľúčové prvky na to, aby sme sa zbavili chudoby prostredníctvom týchto transformácií spoločnosti. To znamená, musíme posilniť našu spoločnú prácu práve pokiaľ ide o tieto oblasti. A ako som teda už bola uviedla v rámci úvodu, a to bude aj dôležité, musíme aj naďalej sa sústrediť predovšetkým na budúcnosť, na ďalší viacročný finančný rámec. Musíme sa takisto uistiť o tom, že môžeme a alokovať e, zdroje, pokiaľ ide o potravinovú bezpečnosť. Musíme byť schopní zvrátiť negatívne trendy, pokiaľ ide o SDG, tak ako ste to boli spomenuli. Našim úmyslom je teda aby sme v najbližšej budúcnosti spolupracovali a pracovali teda na našich politických rámcoch. Boli, teda tie, boli tu viaceré vslubné kroky, máme tu určité ponaučenia, takže našim úmyslom do budúcna do budúceho roku bude, aby sme sa sústredili na ten politický rámec a teda aj na úrovni Rady a Európskeho parlamentu. Vážení poslanci, poslanky, nechcela by som povedať, že celé 10 ročia sme venovali pozornosť práve otázke chudoby a hladu. Pozerali sme sa na, otáz- na problémy hladomoru, mali sme tu prírodné katastrofy a globálne snahy sa reagujú, teda reagujú na to, aby sme odľahčili to utrpenie, ktoré vo svete je a v tých posledných desaťročiach sme sa teda napríklad snažili venovať zvýšenú mieru pozornosti, pokiaľ ide budovanie odolnosti na úrovni jednotlivých populácií, na to, aby tieto dokázali obstáť pri týchto krízach a aby e, zminimalizovali tie dopady na ich každodenný život. To znamená, musíme byť dôslední v rámci tejto našej práce, pretože je pred nami ešte veľa práce, ale bohužiaľ už sme mali možnosť spomenúť aj iný populačný rast, klimatické zmeny a nutená migrácia. To sú tie zložky, ktoré znižujú ten dopad tých našich spoločných krokov a preto aj ďalej sa musíme sústrediť práve na tieto témy a tešíme sa, že môžeme spolupracovať s Európskym parlamentom na to, aby sa nám podarilo v týchto otázkach čo možno najlepšie uspieť. Ďakujem pekne. Report that of course is available and come. Sme ochotní samozrejme reagovať na ďalšie otázky. Máme pripravené detailné informácie, ktoré sú obsahnuté v správe. Ďakujem. Um, thank, thank you very much. Ďakujem pekne, ďakujeme pekne. Pani Hojbuk už naznačila, že by chcela reagovať. Nech sa páči, Mária. Áno, ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne komisii za predstavenie tejto správy. Spomenuli ste tieto jednotlivé prepojenia medzi poľnohospodárstvom a klímou aj v vašich slovách, ale pokiaľ ide o tie odporúčania, tak pokiaľ ide o číslo 4, tam je síce klimatická zmena obsiahnutá, ale hovorí sa teda iba o tom, že treba zvýšiť pozornosť zo strany Európskej únie a členských štátov, pokiaľ ide práve otázky klimatických zmien. Pri ostatných odporúčaniach ste oveľa dôraznejší, tam žiadate oveľa viac. Takže ja sa teda pýtam, že či teda možno to môže znamenať aj toľko, že ministerstva pre rozvoj a agentúry Európskej únie ako aj členské štáty možno venujú veľmi málo pozornosti alebo pozornosti, teda pokiaľ ide o tento vplyv poľnohospodárstva. Možno preto v rámci tých sektorálnych dialogov s partnerskými krajinami sa tieto otázky netematizujú. Ja osobne, bohužiaľ, to považujem za zlé, pretože sú tu ešte veľké deficity, pokiaľ ide o to, o to že členské štáty skutočne sú popieračmi alebo popierajú teda tieto klimatické zmeny a mali sme v tejto oblasti prevziať aj my väčšiu iniciatívu, možno by si sa k tomu mohli ešte trochu vyjadriť. A takisto by ma zaujímala možno aj otázka, pretože Budeme tu mať závery rady, pokiaľ ide o túto správu o pokroku. A ja by som teda mala záujem dozvedieť sa, že čo sa v tejto oblasti dá očakávať. Budú tu teda minimálne obsahové ťažiska, ktoré sa budú stanovať, ako to bude vyzerať, ako to dopadne na úrovni rady, táto diskusia, ktorá sa týka klímy. A boli tu takisto aj diskusie, ktoré sa týkali agrárnej ekológie. To sú veľa slubné, veľmi slubné metódy a možno v rámci textu znenia tých záverov na úrovni záverov rady by bolo dobre, aby to tam bolo. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Takže reagujeme na tieto otázky priamo, nech sa páči. Bola tu otázka adresovaná na radu, neviem ani, či tu niekoho za radu máme, pravdepodobne ani nie. Takže Ďakujem pekne. Ja teda prejdem do francúzštiny. Ďakujem pekne za tento vstup, za to, že ste spomenuli túto tému, ktorá je teda určujúcou témou. Áno, už sme teda prezentovali správy na úrovni rady a rada by mala vyvodiť závery, ktoré budú prijaté koncom mesiaca novembra Takisto sme hovorili s radou, pokiaľ ide o tieto klimatické zmeny. Takže uvidíme, ako bude vyzerať finálna verzia tejto správy, do akej miery tieto klimatické odporúčania budú reflektované, ale takisto to závisia od vôle rady, do akej miery tu bude e, väčší dôraz na to prepojenie, pokiaľ ide o klimatické zmeny. A takisto skutočne zostáva pravdou, že táto správa sa nevenuje nejakým konkrétnym detailom, ale v súčasnosti vidíme, že klimatické zmeny sú na vysokej úrovni čo do priorít programu. Aj naďalej to tak zostane, berúc do úvahy budúce programovacie obdobie, tam je to reflektované ako jedna teda z priorít programovacieho obdobia. A teda je tuto prepojenie medzi klimatickými zmenami a poľnohospodárstvom, tieto vyzerajú v súčasnosti tak, že v podstate ten dopad cítime na úrovni partnerských štátov, takže aj tu nebola tomu venovaná najväčšia pozornosť v minulosti, ale terajší dopad na životné prostredie, videli sme to napríklad, e, videli sme to na úrovni jednotlivých krajín Afrického rohu, a sárskej oblasti tieto krajiny sú stále viac citlivé, pokiaľ ide o tie jednotlivé prepojenia medzi potravinami zabezpečením, klimatickými zmenami a, sa, a krokmi, ktoré treba urobiť. To znamená, myslím, že by sme mohli sa stretnúť iba na to, aby sme sa pozerali na tie jednotlivé snahy, ktoré venujeme do možných dialogov, ktoré sa týkajú klimatických zmien a pokiaľ ide o tie prepojenia medzi poľnohospodárstvom a klimatickými zmenami. Takže pravda zostáva, Mali by sme venovať väčšiu pozornosť tejto oblasti a tieto prepojenia by mali byť ukotvené možno oveľa ráznejšie v rámci budúceho prístupu, preto to spomínam. Ale vidíme, že tu je určitý posun, to znamená náš dialog s partnerskými krajinami, vidíme tu veľký pokrok v tejto oblasti a je tu teda väčšia pozornosť, ktorá sa venuje práve tejto problematike. Ďakujem. Ďakujem pekne, mám takisto otázku. snažiať sa potravinovú bezpečnosť a udržateľnosť stanoviť ako prioritu a si uvedomíme, že máme programovacie obdobie, ktoré, alebo že to bude reflektované v rámci programovania, ide tu teda iba o nejaké redukcie na úrovni percentuálneho vyjadrenia, pokiaľ ide o partnerské krajiny globálneho juhu, žiadajú snaň menšiu podporu, alebo ako vypočujeme si čo chvíľu aj Charlesa Goerensa a takisto aj Engelsa, pokiaľ ide o nové programovacie dokumenty. Ak tu je nejaký problém, ktoré musíme riešiť, ako to bude riešené v rámci ďalšieho programového obdobia pre obdobie 7 rokov. Ako ste spomenuli, Áno, v rámci tohto programovacieho postupu sa musíme pozrieť aj na tieto otázky, ale pokiaľ ide o tie priority tohto programovacieho postupu, treba sa pozrieť na tie kľúčové otázky, ale nemôžeme jednoducho e, to paušálne uplatniť na všetky partnerské krajiny. Myslím, že potrebujeme jednotlivé priority v rámci kľúčových prístupov, kde sa tieto otázky objavujú a takisto, pokiaľ ide o klimatické zmeny,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 Okay, colleagues, I'm very pleased. Dobre kolegovia, takže som veľmi rada, že tu máme pána Beasleyho, ktorý je výkonným riaditeľom Svetového potravinového programu a e, nastúpil minulý rok. Vy máte e, jeho životopisy predtým, ako e, vstúpil do VFP bol guvernérom Južnej Karolíny. Pred pár mesiacmi sme sa stretli a on mi hovoril o tom, čo robil, aby e, ľudí spojil. Pracoval s lídrami, vytváral projekty na posilnenie mieru, zmierovania, ekonomického pokroku a tak ďalej. Vy ste sa práve vrátili z terénu, v Jemene ste boli. Kolegovia sa určite zaujímajú, čo sa tam deje. Diskutovali sme to v parlamente, o tom v parlamente a či tam teda bude potravinárska pomoc. Je tam ale veľa politických prekážok, čiže bude veľmi zaujímavé si vás vypočuť, keďže pracujete priamo v teréne. Keď ste vstúpili do VFP, mali sme e, viacero prípadov Hladomoru, Južný Sudán, Severná e, Nigéria, Jemen a Somálsko a situácia je naďalej alarmujúca, hlavne v Jemene a v Sudáne. Ale VFP upozornil na niektoré z týchto pohrom. Vypočuli sme si práve správu Európskej komisie o európskej stratégii pre implementáciu e, poskytnutie potravín a pre potravinovú bezpečnosť a samozrejme VFP je kľúčový partner Európskej únie. A my sme veľmi radi, že ste dnes s nami. Tešíme sa na to, čo nám poviete. Takže David, máte slovo. Ďakujem. Je výborné vás znovu vidieť. Je príjemné tu byť. S pár hodinami spánku pri všetkých tých konfliktoch vo svete. Bol som na pár dní v Jemene, v Syrii, v Nigerii a v Mali, Čade a ostatných e, miestach. Keď som nastúpil na túto pozíciu pred rokom a pol, keď mi to oznámili, tak ja som zaváhal, že teda proste čelíme takýmto krízam vo svete. Číslo e, jedna Spojené štáty, teda v darcomstvo hovoria o znižovaní ich fondoch, fondov. Takže prečo by som ja mal nastúpiť na túto pozíciu? A toľky priatelia mi vysvetľovali, že prečo potravinová bezpečnosť je kľúčová pre stabilitu vo svete. Keď to nevyriešime, tak nebude žiadna bezpečnosť v krajinách sveta. Pre, teda o rok a pol neskôr som tu, práve som sa vrátil z Jemenu, hovoríme, môžeme o tom hovoriť, v Syrii som bol o uplatňovaní, eh, o tom, čo znamená nedostatok bezpečnosti potravín pre svet ako taký, ale dovolte mi najskôr urobiť taký širší obraz. Eh, ak som vstúpil do, na toto pole, tak tam bolo asi 700, 770 miliónov ľudí vo svete, ktorí hľadovali bežne. A v posledných dvoch rokoch toto číslo sa zvýšilo na 821 miliónov ľudí. Počet eh, vážne hladných ľudí, teda, ktorí teda sú na ceste k vyhľadovaniu, toto číslo bolo 80 miliónov len pred dvomi rokmi a teraz je to 124 miliónov. Prvá otázka je prečo tento nárast? Či ideme zlým smerom? To, aký pokrok sa urobil a máme tu 200-ročný vývoj, a, a v posledných 40-50 sa urobil taký obrovský pokrok Riešila sa chudoba, hlad, potravinová bezpečnosť a odpoveď číslo jedna sú ľuďmi spôsobované konflikty, ktoré urychľujú túto dynamiku. Či už hovoríme o, o Sýrii alebo Rohingoch. Ehm, práve som tam naštívil tieto miesta pred e, tromi týždňami. Hovorili sme, teda Jemen a Sýria, Somálsko, Nigeria, E, severovýchodná e, Nigéria. Tam je veľký počet konfliktov. Pričita, príčina číslo 2 sú klimatické extrémy. Môžete hovoriť o mnohých regiónoch, ale zvlášť e, región Sahelu, tam, kde je Sahara, ktorá sa rozširuje, je tam sucho, záplavy, vidíme to aj v Sýrii. Pred pár minútami sme o tom hovorili. Ale máme aj problémy, aj riešenia. A o tom chcem hovoriť dnes. Pretože nemôžeme pokračovať v opakovaní toho istého neustále. Ja to vidím z pozície USA, pokiaľ ide o tie záplavy, pretože teda o tomto sme sa rozprávali jeden z dôvodov, prečo som vstúpil, prečo som prijal túto funkciu, že som bol jediný, ktorý v tejto administratíve, e, pokiaľ ide o potraviny a program, nás rozpočet bol trochu menej ako 6 miliard dolárov pred dvomi rokmi a financovanie USA bolo 1,9 miliardy. Takže samozrejme, keď stratíte 1,9 e, miliardy, to bolo hrozné. Čiže podarilo sa nám e, toto vyriešiť, presadiť náš názor v Bielom dome. Bol som veľmi silným advokátom pre potravinovú bezpečnosť a e, konečne sa nám podarilo síly spojiť v potravinovej bezpečnosti, čiže naša podpora e, Washingtonu, Bieleho domu, v, republikánov a, a demokratov, ktorí sa spojili, Zdá sa, že sa e, potraviny používajú ako e, mierová zbraň. Takže financovanie USA rezonuje na úrovni 1,89 miliard na 1,5 miliardu sa to zvýšilo minulý rok a tento rok očakávame, že to bude 2,5 až 2,3 až 5 miliardy. Takže posolstvo z Bieleho domu, od našich priateľov, od našich e, lídrov, Senáte, je, že povedzte našim európskym spojencom, že my e, neustupujeme a vy takisto. A mojim americkým priateľom vo Washingtone som povedal, že Európska únia, Spojené kráľovstvo EÚ, Nemecko, to sú tri dobré príklady, kde sa navyšuje úsilie, pretože my všetci sme v tom spolu, sme na jednej lodi. A z mojej osobnej skúsenosti môžem povedať, že niekedy vytvárame humanitárne oblasť, iné oblasti. Tento systém fungoval pred 20-30 rokmi, ale teraz už to nie je také jednoduché. krátkodobé naliehavé prípady kvôli e, tornádu, zemetraseniu alebo kvôli výbuchu sopky alebo nejakým krátkodobým konfliktom, to sa dá ľahko vyriešiť humanitárnou pomocou alebo e, bude tam dlhodobý rozvoj. Ale dnes v oblastiach, ktoré sa týka napríklad Sahelu alebo e, širšieho Sahelu, hovoril som v Mníchove bezpečnostnej, na bezpečnostnej konferencii, Každý hovoril o Saheli a keď Gami, náš predseda z Rwandy, povedal, že to nie je problém Sahelu. Toto je e, problém širšieho Sahelu od Atlantiku až po Červené more. Máte tam krehké, ale existujú krehké vlády, mm, ku ekológiu a toto všetko treba skombinovať s ISIS ktorý e, je vytlačen, vytlačaný zo Sýrie. Väčšinou sa presúva do Sahelu, do širšieho regiónu, s Al-Kaidou, s Boko Haram, s Al-Shabaab. Snažia sa e, ovládnuť toto krehké e, um, územie, destabilizovať ho. A prečo? lebo chcú posilniť, chcú zosilniť migráciu, oslabiť Sýriu, ako som povedal, pred pár mesiacmi. Myslíte si, že máte problémy so Sýriou? Je tam asi 20 miliónov obyvateľov. Lebo je tam destabilizácia, konflikty. nutená migrácia. Myslíte si, že toto je problém, ale pozrite sa na širší Sahel, kde je 500 miliónov takýchto destabilizovaných ľudí. A ide o to, že môžeme reagovať, tak ako sme boli v prípade Sýrie, kde to bolo stonásobne väčšie, alebo keď e, sa dostaneme e, vpred, budeme riešiť skutočné príčiny destabilizácie vo širšom Saheli, ušetríme oveľa viac peňazí, ak budeme investovať dostatočne skoro, pretože my my e, tam krmíme tých ľudí, stojí to asi 90 miliónov ľudí, v priemere každý deň a keď to robíte, tak sa naučíte veľa o tom, čo si tí ľudia myslia, čo robia. Takže my sme priamo v teréne, hovoríme s týmito ľuďmi, robíme prieskumy neustále a to, čo sme zistili v Sýrii je, že poprvé 1% eh, zvýšenie hladu znamená 2% zvýšenie migrácie po druhé. Či už ide o Nigeriu alebo Syriu, ľudia nechcú odchádzať z domov. Naše štúdie ukazujú, že nechcú odísť, ale nemajú potraviny, bezpečnosť a urobia maximum, aby sa zachránili. Predtým, ako Sýrčan odíde zo Sýrie, urobí viacero pokusov, aby nemusel odísť. Pred tromi týždňami som hovorila s jednou ženou, ktorá povedala, že ona odišla alebo sa presťahovala 10 krát k strikom, tetám, k celej rodine, pretože nechcela odísť domov, oni tam žijú tisícky rokov. A e, Sirčania, ktorí podporujeme v Sýrii kvôli vašej finančnej podpore, či už je to o Sýriu, Turecko, Dánsko alebo Libanon, to nám stojí asi 50 centov na e, jedno jedlo, čo je dvakrát toľko, ako to bežne stálo, ale vojna spôsobila, že naše logistické náklady stúpli, lebo je to vojnová zóna. Naše náklady prevádzkové v e VFP sú asi 1 o 1 miliardu eur e, vyššie kvôli vojnovému konfliktu, čo navýšilo náklady v týchto oblastiach. Je to miliarda dolarov, ale sirčan v Sýrii 50 centov. Či v Bruseli alebo v Berlíne pokryť humanitárnu podporu, tam je to 50 eur. A sirčania tu nechcú byť. Oni chcú byť doma. Pokiaľ ide o tú sírskú dynamiku, tak to je následovné. E, Oni vyprodukujú asi 4 milióny metrov kubických obilia, ale kvôli klimatickým zmenám a kvôli vojne sa to znížilo na 1,2. Môžeme diskutovať, e, kedy sa vojna skončí, čo sa deje, e, kde kde by mala byť naša pozícia strategicky, ale v Damasku pred e, tromi týždňami som bol priamo v teréne, v Gute, Neviete si predstaviť, aké je to zničené. Tam o, m, snímky v televízii, áno, to je takýto ojedinelý obrázok, ale nie je to tak. Celé oblasti sú zničené, čiže máme tam programy pre školy. V Gute sme začali s tým, že sa deti e, dávajú naspäť do škôl a Európska únia Západ aby sme si to vedeli predstaviť, treba znovu nabido- vybudovať nádej pre sírčanov. Toto sú veci, na ktorých musíte pracovať. Snažíme sa vypracovať programy, ktoré poskytnú bezpečnosť potravín pre malých farmárov bez toho, bez ohľadu na to, kto bude pri moci v koalícii. Ako môžeme pomôcť nevinným obetiam vojny bez ohľadu na politiku, kto je vo vláde, kto poskytne potravinovú bezpečnosť vo všetkých oblastiach. Či už je, ide o Sýriu, kde hovoríme o troch miliónoch ľudí, podporujeme s vašou pomocou. Vy nám poskyt, poskytli ste asi miliardu tento rok, 3 milióny e, išli do Turecka, boli tam presuny hotovosti. Takýto, e, ak tento program, ten má teraz e, objem asi 2 miliardy ročne. My sme, je to najväčší humanitárny program na svete, nielen pokiaľ ide o komodity, ale aj o transfery hotovosti používame tie najlepšie nástroje e, pre takéto situácie. Napríklad v Turecku máme kreditky alebo podobný systém. Tento prostriedky sa dajú použiť na potraviny, na ubytovanie, na lieky, akékoľvek sú potreby, ale v Libanone napríklad tam podporujeme veľa ľudí. Libanon je veľmi malá, krehká, ekonomicky slabá krajina momentálne. Takže so stovkami tisícok podporujeme v rámci Libanonu týchto ľudí. Ak pôjdete do Libanonu, prostriedky, ktoré poskytnete vy a Spojené štáty, tak e, sa poskytnú tovary, bez ktorých by tá ekonomika skolabovala. Takže ako zminimalizovať dopad miliónov utečencov, ktorí sú v Libanone. Čiže máme tu tento systém presunov hotovosti, ktorý je sústredený asi 500 kontaktných miest alebo takých obchodov, ktoré sú v celom regióne. Pokrýva to teda celý tento región, kde sú utečenci a a stovky miliónov dolárov, ktoré sa vynakladajú v Libanone, za to sa nakupujú potraviny v týchto obchodoch. Jedna tretina sa produkuje lokálne. Tretina sa spracováva lokálne a zvyšná tretina je od medzinárodného spoločenstva. Čiže pomáhame stabilizovať hospodárstvo ten istý dolár sa používa ako nástroj na posilnenie ekonomiky a rieši sa nielen potravinová bezpečnosť, ale aj potreby utečencov. V širšom Saheli, čo ešte by sa dalo spraviť, pretože my sa domnievame, že ehm, toto je aj príležitosť pre rozvoj. Čo môžeme urobiť? Napríklad programy školských obedov. Len na chvíľku sa k tomu e, vrátim. Chcel by som vám ukázať dvojminútové video, ktoré podľa mňa je naozaj veľkou výzvou pre vás. Takže môžeme sa na to teraz pozrieť. You can see that. Is there Yeah, you gotta get a little sound there. We can start it again if there's no sound.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 Maybe, David will keep speaking and then we'll get to it when, yeah. when comes on. So... Dobre, takže dovolte mi uh, okomentovať toto video, kde sa ukazuje e, ako sa menia humanitárne doláre na príležitosti. Vidíte to na obrazovke. Toto je Nigeria. Sahel. Tento obrázok odzrkadľuje ako táto krajina, celý tento región v Afrike vyzerá, to nie je izolované miesto. Keď sa pozriete na posledných 40 e, rokov, medzinárodné spoločenstvo poskytovalo humanitárnu pomoc, a to, to proste nemá koniec. Humanitárna pomoc e, pôjde ďalších 50 rokov a my chceme rozvojové riešenie v rámci toho humanitárneho riešenia. Tento región, ako som povedal už predtým, je komplexnejší preto, lebo máme Saharu, ktorá sa pohybuje smerom dolu asi 1 km za rok. To znamená, že pastieri, ktorí hľadajú pastviny, sa musia tiež presúvať, tlačia na farmárov, do toho prichádza uh, i ISIS. Tam sa vytvára tlak, nie sú tam príležitosti, je tam riziko vojny a sú tu teda techniky, ktoré sa volajú mesiac. Vidíte to tu v tejto poznámke, keď VFP v týchto regiónoch, kde krmíme milióny ľudí, Môžem vám povedať, že sotva kedy, či už to išlo o utečencov alebo nie utečencov, Uh, oni nechcú almužnu. Nechcú pomoc. Oni chcú slobodu, udržateľnosť, nezávislosť. Takže keď my prichádzame uh, potraviny za tovar... Čiže humanitárne doláre, či už rozvojové doláre, môžem vás uistiť, že oni v tom nevidia rozdiel, im to úplne jedno. Oni chcú riešenie, oni chcú slobodu a nezávislosť ale len humanitárna pomoc ako taká z týchto nekrátkodobých prostrediach jednoducho problémy nevyriešia. Musí to mať dynamiku rozvojovej pomoci. Takže v tejto konkrétnej, takéto typu oblasti sme vytvorili tzv. polmesiac. Uvidíte ten polmesiac, ktorý v podstate zna, podľa nás znamená to, že keď máme dobrý program e, podpory, je to neuveriteľné. Keď k tomu ešte pridržíme program strava na školách, tak môžem vám e, hovoriť, aké dôsledky to má ale analyticky, matematicky, finančne. To môžeme rozpočítať, rozdeliť a ukázať vám, koľko ušetríme keď poviete, že čo miete za 20 rokov, ale keď budete mať ekonomicky efektívne programy, nehovorím stále iba o efektívnosti, ale môžete mať 100% efektívnosť a nulový efekt týchto programov. Musí to byť efektívne a účinné ekonomické a účinné. A preto hovoríme tu o tých účinných programoch. Ja e, v podstate chcem, aby Svetový potravinový program skrachoval. Ja chcem, aby každá, každá krajina, v ktorej pôsobíme, aby sme tam dosiahli nulovú hodnotu hladu. Čiže akú máme stratégiu e, vycúvať z toho. Jednoducho budeme tak úspešní, že už tam nebudeme musieť byť. A tieto projekty pol mesiaca uvediem konkrétny príklad z minulého roka, pretože podľa mňa tie rozvojové doláre e, sú lepšie e, keď spolupracujú s potravinovými programami a menej s humanitárnou pomocou. Potrebujeme obidvoje. Včera bolo vyše 10, e, v Lani bolo vyše 10 miliónov ľudí, čiže vysadili sme miliardu stromov, len tento rok miliardu stromov. Obnovili sme asi pol milióna akrov pôdy, tak ako v Saheli. Uvidíte, že sme tisícky a tisícky hektárov pôdy oživili. To znamená, uvidíte, čo sa udeje potom. E, môžu tu byť prístupové cesty alebo lesy s pomocou našich peňazí, z peňazí dáto zo Spojených štátov a z celého sveta. Sme vybudovali 70 tisíc kilometrov ciest, asi 5000 kilometrov zavlažovacích kanálov, aby sme zabezpečili potraviny. Takže keď máme efektívny program potravina za, potraviny za aktíva a skombinujeme to s programom Strava na školách, pretože e, v mnohých prípadoch e, nie sú školy a keď sú školy, väčšinou tam nechodia dievčatá. Čiže keď to skombinujeme, strava na školách, dievčatá chlapci v školách, a chlapci a dievčatá z rôznych kmeňov sedia spolu v triede, jedia spolu, delia sa o chleba. Je to neuveriteľné, čo to dokáže. Takže keď máme takéto efektívne programy, tak evidentne máme skúsenosti, e, že e, migrácia jednoducho klesne, klesne tehotenstvo e, mladoletých, maloletých, manželstva 12-ročných, prestanú existovať. Problémy medzi e, polnohospodármi a e, putovnými pastiermi klesujú, klesajú. Takže hovoríme o ISIS, Al-Qaida, všetko toto klesá na tabulke. Stále viac e, Matiek mi hovorí, môj muž už nechce ísť do ISISu. No ale nemali sme čo jesť, o týždeň či o dva, tak môj muž nemal na výber, nemal, nemal čo iné robiť, tak išiel do ISIS. Takže my samozrejme e, musíme bojovať proti extrémizmu. A ja som presvedčený o tom, že keď dokážeme v partnerstve spolupracovať, rozvojová pomoc, humanitárna pomoc, aj v rámci migrácie, či už je to dobrovoľná alebo nutená migrácia, to poklesne a potom nám ostane iba migrácia z vlastného rozhodnutia. To bude už milá diskusia, či už hovoríme Latinská Amerika, Spojené štáty, alebo či hovoríme o, o e, vašom regióne. Takže snáď to video sa podarí spustiť, ale naozaj... Dobre, už to ide? Fajn? Dobre. Takže si pozrieme video. So,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 Toto dvojminútkové video stačí, keď si pozrite tie obrázky a vidíte rozdiel, ako to bolo predtým, ako je to teraz, jednoducho len za rok. Right. Toto nehovorím ja. Dobre, takže to video má ukázať to, že Svetový potravinový program má kapacitu rozšíriť to, posunúť na vyššiu úroveň po celom regióne, po celom svete. A ak to spravíme efektívne, pretože ak chceme toto spraviť, toto nestojí oveľa viac ako to, čo sme robili predtým, ale ušetrí nám to veľa peňazí, z dlhodobého hľadiska, keď to spravíme správne. A o tom je tá kombinácia humanitárnej a rozvojovej pomoci. Nesmie to byť oddelené, musíme to spájať, musíme dať flexibilitu správcom, hovoríme o tom v Bundestagu, hovoríme o tom v Spojených štátoch. Jednoducho tieto oddelené programy by sme mali zrušiť, mali by sme to prepojiť. Nie to ako pred rokmi, ale ako to spravíte, to už je na vás. Ale dajte nám dlhodobú flexibilitu, aby sme mohli mať krátkodobé aj dlhodobé riešenia. A možno ešte uh, chvíľku pohovorím o Jemene, ak dovolíte. Bol som v Jemene, práve som odtiaľ odišiel, letel som rovno na Bezpečnostnú radu OSN, kde sme hovorili o kríze v Jemene. Zhoršuje sa situácia napriek tomu, že konflikt v podstate je rovnaký, ale tá dynamika sa mení. Takže poviem zo pár vecí. Poprvé, Jemen bol už veľmi dlho chudob a je chudobnou krajinou. Už bol veľmi chudobný aj predtým, ako začala vojna. Najvyššia miera hladomoru hodnota reálu pred 20 rokmi, to bolo 1,11 s americkým dolárom, keď začala vojna pred vojnou, reál mal hodnotu 1,250. Takže hospodárstvo sa, hospodárska situácia sa zhoršuje minimálne posledných 20 rokov. Reál momentálne má hodnotu asi 650 alebo 720 k dolaru jednému doláru. Čo sa týka bezpečnosti potravín, pred rokom som tam bol na juhovýchode, pretože bol zablokovaný prístav a žiadna finančná pomoc neprichádzala. Teraz je už odblokovaný prístav, finančná podpora prichádza, takže e, toto sme mohli vyriešiť. Teda finančne zabezpečujeme pomoc, máme tie peniaze, ktoré potrebujeme, ale máme problémy v teréne, niektorými oblasti tam to funguje dobre z huty, z niektorých zase zle závisí od toho, s kým kto chce a kto nechce komunikovať. Ale problém je v tom, že len za posledné mesiace počet ľudí, ktorí nemajú zabezpečené potraviny, stúpaň závratným tempom 3,6 milióna ľudí len za posledné 3 mesiace, za posledných 30 dní 1,2 alebo 1,6 zhruba, neviem presne miliónov, sa dostalo do situácie, kedy naozaj nemajú istotu potravín, ale ľudia, ktorí sú na hranici hladu, vieme Jemene z 8 miliónov, ktorí podporujeme na 12, zhruba 12 miliónov ľudí, ktorí sú na hranici hladu hladomoru. každý, dieťa, každých 12 minút umiera dieťa od hladu. Tá situácia je hrozná. Teraz máme pred sebou dilemu. Nemôžeme riešiť humanitárne potreby humanitárnou pomocou. Len. To už sa nedá. Potrebujeme zo 100 miliónov na 150 miliónov mesačne, aby sme 12 miliónom hľadujúcim Jemencom pomohli ja si myslím, že tie peniaze dokážeme mať. E, diskusie z OSN boli veľmi pozitívne, to môžem povedať. E, za posledný rok e, nám pomáhali, čo môžeme robiť lepšie, čo potrebujeme a tak ďalej. To je veľmi pozitívne. EU, USA, predovšetkým Spojené kráľovstvo, Nemecko, Japonsko, všetci finančne podporovali ale myslím si, že tých 150 miliónov, ktoré potrebujeme každý mesiac, je to smutné, dalo by sa to použiť na rozvoj na iných miestach po svete a v dôsledku tejto vojny to potrebujeme tam. Problém je však v tom, že to je ten najhorší možný scenár. Hospodárstvo tak rýchlo kolabuje, výmenný kurz, hodnota reálu, kúpna sila e, s jemenským reálom vlastne o, o dve tretiny sa prepadla. Nie sú potraviny, cena potravín. Aj v komerčnom sektore, ak máme nakrmiť 8 miliónov, to je minimálne 28 miliónov ľudí do, do komerčného sektora, 8 miliónov ľudí prišlo o živobytie. 8 miliónov. 1,2 milióna štátnych úradníkov nedostáva plat, alebo len naozaj malinký sem tam, čo málo čo dostanú, to je z UAE alebo od niekoho, alebo od obidvoch zdrojov vonkajších. Tých 1,2 milióna podporovalo 8 miliónov ďalších ľudí, rodín, detí. Takže aj to zmizlo, odišlo. Tento problém na, nemáme odpoveď bez toho, aby sme naozaj do na trh jemenský, dali likviditu. Naši experti a ekonomovia rokovali s jemencami, boli na bezpečnostné rade a vysvetlovali, že nemôžeme humanitárnu pohromu vyriešiť humanitárnou pomocou len potrebujeme 200 milión dolárov likvidity vstreknúť každý mesiac, do, každý mesiac do hospodárstva tak, aby sme mali reál na dolár 450 k 1, aby sme stabilizovali hospodárstvo, ako sa tam dá tá likvidita dať, ako sa ju zabezpečiť hotovostné transfery, to e, je diskusia, ktorá teraz prebieha. Hovoríme s UAE aj ďalšími o tom, ako toto zrealizovať. Videl som deti, ktoré umierali pred mojimi očami. To horšie ako vo vojnovej zóne je to mesto duchov, neviem, či ste videli v tých tzv. westernoch, kde v podstate sú akoby e, mesta duchov. Presne takto vyzerajú časti mesta. Hutis, Hutovia žijú v chránených humanitárnych oblastiach, v skladoch a keď ľudia idú do skladov, kde sa snažia v podstate e, byť, bývať v našich skladoch, e, chránia to vojaci. Len predvčerom sme mali sedem, sedem pozemných mín v rámci našej operácie v sklade, kde bolo dosť obilia, aby sme uživili tretinu ľudí, ktorých my podporujeme z tých 8 miliónov. 7 nášlapných mín. 7 nášlapných mín v oblasti, kde sú hutovia. Ako na svete sa táto sa toto niečo dá akceptovať. To je neakceptovateľné. Deti, ktoré som videl v nemocnici, videl som chlapca, to úplne bežná, bežný obraz. Chlapec 8-mesačný vážil 3,5 kg, mal by vážiť nejakých 8 alebo 9 mám maličká nožička pod tou dekou, ja som myslel, že ho trošku usmejem, e, že ho usmejem, keď ho pošteglím. To je, keby som šteglil ducha, to bol nič. A matky, mnohé matky mi hovorili, ukončite vojnu. Viac žien, keď som tam bol, mi povedal, prosím, neodchádzajte, neodchádzajte. A prečo? On mi povedali, no, kým ste tu, tak je mier. Takže keď nakrmíme rodinu, keď im dáme stravu, dáme im stravu na mesiac, pretože je tu nebezpečenstvo, e, že nemusia chodiť každý deň do ulic, pretože keď im dáme na týždeň, tak budú musieť každý týždeň chodiť. Teraz, keď im dáme potravinu na mesiac, tak e, využil som tu, že som tam bol, že sme rozdeli, rozdali potraviny, pretože sme dúfali, že keď sme tam mnohí aj z OSN, tak jednoducho mi, ľudia mi povedali, tam nemôžeš ísť, tam nemôžeš, to je veľmi nebezpečné. A ja e, chcem, aby svet vedel, že musíme chrániť chudobných za každú cenu. Za každú cenu. Takže Jemen, ten obrázok je veľmi, veľmi smutný. Dúfam, že na konci tunela je nejaké svetielko, snáď UEI zabezpečí mier, je to aj e, v záujme všetkých Eh, podľa toho, keď hovoríte o hútoch, no podľa toho, ktorou skupinou sa bavíte, jedna skupina pomerne efektívne sa s ňou dá komunikovať, druhá skupina, mám pocit, že tým nezáleží absolútne na ničom, eh, čiže závisí od toho, s kým hovoríte. Čiže to je praktická situácia priamo v teréne, v Jemene. Je to naozaj veľmi zlé. A čo sa týka Jemenu, vojna za 3,5 roka nezničila všetko a to, čo nezničila ako vojna, e, zničí kolaps hospodárstva za tri mesiace, to musíme okamžite riešiť a spolu s humanitárnou pomocou. To je prípad Jemenu. Takže to je asi všetko. Pravdepodobne som hovoril dlhšie, ako som mal, ale chcel, dúfam, že máte teraz predstavu, ako vyzerajú konflikty vo svete, ako musíme riešiť humanitárnu pomoc. Váš výbor je kľúčový Eh, v partnerstve nielen s nami, ale aj s inými medzinárodnými organizáciami a sme na, vám naozaj veľmi vďační za vašu podporu. Eh, čokoľvek, čo môžeme spraviť, preto aj sme boli efektívnejší a účinnejší, to aj spravíme. Mimochodom sme číslo jedna, čo sa týka transparentnosti z 500 organizácií po celom svete. Eh, takže snažíme sa naozaj to, čo robíme, robiť veľmi efektívne. Ďakujem pekne. Ďakujem. Well, thank you very much for that, uh, David. You gave us not only a good insight. Ďakujeme pekne za vaše informácie. Veľmi ste nás dobre informovali. Pokázali ste na to, že tie síla treba ukončiť. Treba sa pozrieť na to holisticky. Nemá význam teraz, aby sa to roztrieštenie riešilo, aby sa míňali peniaze Poznáme to z viacerých častí života. Máme tu teraz dvoch riaditeľov. ECHO, which is our humanitarian aid, and we have Carla from DG DevCo, our long-term Máme tu aj kolegu riaditeľa z DG DevCo, ktorý sa venuje tomuto, ako to nazývame, nexus, aby sa teda tie veci pospájali ten potravinový program, vidíme, ako funguje v teréne. Ja som si veľmi pozorne všimla, čo robíte teda v Turecku, na sírskej hranici. Je veľká vec, keď ľuďom dáte možnosť žiť normálny život, že si môžu ľudia kúpiť v obchodoch veci. Ten, to, čo sa hovorí, že ľuďom sa dávajú peniaze, to je iba demagógia. Vy ste to veľmi jasne popísali je v našom vlastnom záujme, aby ľudia skutočne chceli žiť vo svojich krajinách a dokázali sa uživiť a podporiť. Máme kolegov, ktorí sa vás chcú spýtať otázky. Dúfam, že máte možnosť ešte reagovať. Prvý sa prihlásil Lamiria Peda a potom ďalší. Oh, I have Mr. Petele, wants to ask? Okay, because we're, we're behind schedule now, colleagues, but we could, I'm sure our colleagues can be brief. And uh, Madam Zovko. Uh, thank yeah, you, yeah. Madam Chair. I, I... Ďakujem pekne, budem hovoriť po fínsky, keď je to v poriadku. Kiitoksia, kiitoksia pääjohtajalle erittäin. Ďakujem pekne, vážený pán generálny riaditeľ. Ďakujeme za vaše úprimné popísanie tej situácie zlej, katastrofálnej hladomoru. Ja sa teším za to, čo ste nám spomenuli, že to sú krízy, ktoré zapričinili vlastne ľudia prostredníctvom vojen a situácií, ktoré vlastne z celosvetového hľadiska treba riešiť globálne. Na druhej strane klimatické zmeny zasa vedú k tomu, že veľké regióny sú neobyvateľné, ľudia musia už utekať, napríklad v Afrike. Otázka je teda, prečo tu prevláda takýto hľadomor a prečo sa nedá pohnúť ďalej v tejto oblasti. Keď sa pozrieme napríklad na čísla, tak tie sú absolútne uchvatné. Hladomor stále naberá čo do počtu, takže dve veci by som sa chcela spýtať. Ľudia letia do vesmíru, máme vojnové technológie, na to sa dávajú miliardy. Tam sú pokroky, ale na to, aby sa našla nová technológia, technika, nie je niečo, čo by sme mohli my jednoducho využiť, napríklad pokiaľ ide o šírenie sa púšte v týchto regiónoch. Možno by niečo také sa mohlo vymyslieť. To znamená, máme veľk, veľké počty oblasti, kde dokážeme robiť veľký pokrok, ale hladomor, ten ako keby sme nevedeli vyriešiť, tak sa to zdá. Veď to je absolútne absurdné. A dúfam, že s tou novou technológiou sa nám podarí vyprodukovať potraviny lepším spôsobom, že budeme mať aj zásobovanie celej planety lepším spôsobom. Ďalšia vec, alebo otázka z mojej strany. Organizácia potravín takým spôsobom, aby dostali tie potraviny tí, ktorí ich potrebujú. To je problém. Máme na Zemi potraviny, mohli by sme skutočne vyživiť celé populácie sveta, ale tí, ktorí trpia hladomorom, tí sa k tým potravinám nedostanú. To znamená, ako by sa dalo zorganizovať tak, aby sa ľudia jednoducho k tým potravinám dostali. Pretože tieto regionálne aktivity, tie musia byť dobre zorganizované priamo v teréne. Potraviny sa musia dostať tam, kde je hladomor. Ďakujeme pekne, Maria Hojbuk. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. My sa už poznáme, vy ste ma navštívili aj u mňa v kancelárii. To sú katastrofálne scény, ktoré ste popísali, ale je to pochopiteľné, keď vy ako Svetový potravinový program niekde príde, tak jednoducho riešite katastrofálne situácie a preto som ani nič iné nečakala, ale je zaujímavé, ako ste rozšírili vašu správu činnosti, že tu máte lepšie prepojenie dlhodobej núdzovej pomoci a že idete cestou dlhodobých rozvojových programov a takisto ste nám ukázali ten film, ktorý som už teda vlastne videla po druhý krát, kde ste iba zdôraznili tú podporu pre polnohospodárov a jeden z dôvodov, prečo sa ľudia nedostanú potravinám, možno najlepší spôsob je, aby si to ľudia sami pestovali. A preto pár otázok. Akú úlohu zohráva biodiverzita vo vašej práci? pretože to je kľúčový prvok, keď hovoríme o potravinovej produkcii. A ďalej, takisto aj v tom filme ste to ozrejmili, tí farmári, ako ich tam učíte vlastne živiť pôdu, akým osivom sa pracuje v rámci rozvojovej pomoci, akú regionálna, regionálne osivo zohráva úlohu. A potom pokiaľ ide nejaké školenia pre týchto ľudí, Vychádzam z toho, že to možno bolo nejaké také školné, čo sme videli v tom filme. To znamená, aké obsahy sa tam sprostredkúvajú. A takisto by ma ešte zaujímalo, že s akými súkromnými firmami spolupracujete. Sú to miestne firmy, alebo sú to nejaké veľké koncerny, ktoré tu a tam niečo urobia, takže ako to vyzerá detailne, pretože tu sa dá skutočne vo veľkom niečo urobiť. Ďakujem pekne, Charles Görens. Ďakujem pekne, vážená pani predsednička. Po týchto, e, po týchto svedectvách je ťažké e, sa k tomu vyjadriť. Treba sa pozrieť na taký dištancovaný prístup k tomuto. Pozrieme sa na tie príčiny. Pred pár desiatkami rokmi ja som bol predsedom klubu pre Sahel, a Západnej Afriky a prezentovali nám tam štúdiu o poľnohospodárskej výrobe. To boli roky 70., 80., 90. minulého storočia. Bola to evaluácia, ktorá nám povedala, že tu bude stagnácia, že poľnohospodárska výroba zostane alebo zostala taká istá, pokiaľ ide o počet obyvateľov. To je záver, ktorý teda bol v tej štúdii. Keď sme sa teda dostali k analýz, tak sme si povedali, že sa populácia strojnásobila čo do počtu a polnospodárska výroba takisto vlastne je trojnásobne vyššia v porovnaní s minulosťou. Takže keď som si, počul tie info, keď som si vypočul tie informácie o demografii, tak vy ste to skôr prezentovali ako skôr taký dopad nejakého dobrého programu nutričného, možno to tak môže byť, dúfam, že, ale zdá sa mi, že to je aj jedna z tých príčin. A keď sa pozeráme na tie príčiny, ktoré s tým súvisia, tak možno to súvisí s demografickým rozvojom. Nikdy to nebolo také vo veľkom ako teraz, takže sme pripravení pripustiť to, že toto je možno spoločná príčina chudoby, ktorú síce neriešime a ťažko sa to rieši tu v tomto parlamente, ťažko sa tu o tom hovorí bez toho, aby vás niekto neprerušil zo strany tých, ktorí si myslia, že sa netreba vyjadrovať. Ja si myslím, že musíme byť v stave vyjadrovať sa k tomuto aj tu v tomto parlamente, nie len teda z náboženských dôvodov. Takže toto je tá prvá otázka z mojej strany a ďalšia otázka, už to spomenula aj podpredsednička. pokiaľ ide deforestácia. Hovorí sa, že rastliny sa dajú nasadiť všade, ak sa nájde správne osivo. Ja si nemyslím, že sú tu nejaké ambiciózne programy, ktoré by zodpovedali tým technickým poznatkom, ktoré máme, na to, aby sme v tejto oblasti niečo urobili. Zdá sa, že tu chýba nejaká veľká stratégia. To znamená, kto prispieje k tomu, čo očakávať od Európskej únie, ktorá sa pripravuje na definíciu nového spôsobu financovania alebo budúci rok teda si chceme stanoviť novú definíciu financovacieho programu, pokiaľ ide až do obdobia roku 2027. Ďakujem pekne, pán Peterle je medzi nami. Spolupracujeme vo viacerých otázkach vo výbore Envy, takže tešíme sa, že ste medzi nami. Nech sa páči. Ďakujem pekne, Linda. Ďakujem pekne, pán riaditeľ, za to, že ste sa podelili s nami o vaše myšlienky ja vidím, že saharské, saharský región zaznamenáva pokrok a Sahara sa šíri ako púšť, takže je dobré, aby sme v tejto oblasti niečo urobili. Nepotrebujeme nejaké nové peniaze do výskumu, ale potrebujeme využívať tie poznatky, ktoré máme Váš partner v rámci Európskej únie by pravdepodobne bol komisár, ktorý by pokrýval oba aspekty, to znamená humánny, humanitárny a takisto aj aspekt rozvojovej pomoci. Ja si myslím, že túto filozofiu musíme prepojiť a nepotrebujeme niekedy iba peniaze, ale niekedy potrebujeme aj lepšie koncepty. Ja si myslím, že toto by nám pomohlo k posilneniu tých partnerstiev. Ďakujem pekne. Pani Zovko, ďakujem pekne, vážený pán riaditeľ. Tešíme sa z toho, že ste prišli medzi nás. Ja som poznala ešte vášho predchodcu, bolo to ešte počas kríze v Sýrii, keď som bola v Ríme. Chcela by som sa spýtať otázku. Mohli by ste nám vysvetliť možno trochu viac, pokiaľ ide o tie ťažkosti, pokiaľ ide o prístup USA a multilateralizmus a pokiaľ ide o financovanie agentúr OSN. Ako to konfrontujete? Je to ťažké pre vás, pretože vy ste v kontakte v Ríme s ambasádormi, s veľvyslancami, to znamená, ako k tomu pristupujete a pokiaľ ide o krízu v Jemene, ako vy vnímate túto situáciu, ktorú napríklad máme na úrovni Sádskej Arábie a Jemenu. Hovorili sme o tom vo výbore Drua ohľadne Sádskej Arábie, aký to bude mať dopad pokiaľ je tú situáciu v Jemene. Ja vás veľmi chválim za to, čo robíte. Robíte vynikajúcu prácu a myslím si, že to, čo robíte, je skutočne niečím veľmi e, vznešeným. Takže ďakujem pekne za vašu prácu. Takže to je koniec kola otázok. A pán raditeľ cestoval veľmi veľa, ani nespal, ale otázok je tu predsa len dosť. Takže budem sa teraz venovať týmto otázkam, predovšetkým pokiaľ ide o využívanie nejakých technológií pokročilých. Systém OSN my využívame viaceré technológie, dróny, umelú inteligenciu, satelitné zobrazovanie, spolupracujeme s sofistikovanými firmami, pokiaľ ide o technológiu a software. My si myslíme, zhruba 100 miliónov ide každý rok na to, aby sa integrovali databázové systémy a toto je niečo, čo sa mne páči na tomto našom programe pre potraviny. Každý vie, že ak ušetríme 25 centov, tak to je jednoducho jedlo pre dieťa. Takže vždy je to tento stimul. Uvediem príklad napríklad v Južnom Sudáne. Pokiaľ ide o, až po túto situáciu, kde máme nové zvraty v situáciách, tak my sme kontrolovali oblasti helikoptérami, Napriek poznáte to z, z televízie, kde sa ponúka pod, potravinová pomoc z lietadiel. Je to veľmi, je to veľmi, je to veľmi nákladné, ale napríklad olej nemôžete takýmto spôsobom dodávať. Takže máme teraz nové druhy padákov, ktorými sa dajú tieto veci dodať. Nemusíme to už dávať do helikopter, nemusíme to tam zaniesť, vyložiť a priniesť. A napríklad táto technológia nám pomôže. Pomôže napríklad, pokiaľ ide o Južný súd a tam nám to ušetrilo 25 miliónov dolárov. Ročne samozrejme. Takže toľko to, takéto množstvo potravín my presúvam. Že my sa snažíme hľadať inovácie. Máme inovačné akcelerátory napríklad v Míchove, kde od našich tímov vo svete žiadame, aby teda predložili nové myšlienky, a tie myšlienky, ktoré sa dajú využiť, tie rozvíjame, tie, ktoré nie, tie nevyužívame. Máme viaceré projekty, ktoré využívame, napríklad pokiaľ ide o biodiverzitu, Maria sa na to pýtala, máme skutočne expertízu a štúdia, pokiaľ ide o oblasti ako Gruzínsko, Alžír, a Stretol som sa s Alibabom zhruba pred 2,5 týždňami, potom čo som opustil Rohingov a my vychádzame teda z toho, že sa nám nepodarí ukončiť svetový hľad bez toho, aby súkromný sektor do toho bol zaangažovaný a niektoré z tých techník, ktoré oni predkladajú, ja nehovorím, ja teda súkromnému sektoru vždy hovorím, že nás nezaujímajú tak strašne vaše peniaze, ako vaš strategický a ako teda vašu, vaša strategická zaangažovanosť, ktorá je pre nás dôležitá. Takže spolupracujú s nami viacerými spôsobmi a to je skutočne obdivuhodné. Avšak zároveň by som chcel povedať, že sme v kontakte s veľkými podnikmi poľnohospodárskymi v Európe aj Spojených štátoch amerických, aby tieto takisto riešili a pomáhali problémy v týchto krajinách. Nám nejde o ich peniaze, i nám ide o ich skúsenosti a skutočne máme praktické diskusie. Niekedy tieto veľké poľnohospodárske podniky chcú mať určitú návratnosť investícií. Ja im musím povedať, samozrejme my chceme, aby ste mali návrat vašich investícií, ale zároveň mať aj sociálnu zodpovednosť. A vaše, invest, vaše, investície, vaše investície možno neprinesú takýto návrat, ale môžu zastabilizovať nejaké chudobné krajiny vo svete. A nám ide skôr o to, ak by ste nám pomohli zaintegrovať tých ľudí, ktorí žijú v daných regiónoch, aby nemuseli opustiť tieto územia, kde žijú. Takže máme tie konverzácie a rozhovory na úrovni veľmi praktickej. Keď hovoríme o lepšom osive, o lepších technológiách, je to taká kritická oblasť. Keď sa pozrite na to z pohľadu humanitárneho, jedna vec je dať pomoc alebo pracovať na tom cash systéme, vychádzame z individuálneho prístupu. Niekde využijeme jedno, niekde zasa niečo iné, niekde sa dá dať priama pomoc potravinová, niekde sa dajú peniaze, musíme nájsť právne riešenie pre jednotlivé časti, ale školenie je takisto dôležité. My takisto veľké milióny dávame do školenia, do školení, pokiaľ ide potravinové programy po celom svete, pretože sme síce na svete najvyš, najväčším, o najväčšou organizáciou, ale čo žiadame od donorov a ďalších organizácií, a títo dodávateľia naši nemajú vždy tú kapacitu, ktorú my máme. My chceme, aby tí, čo tú našu pomoc potrebujú, skutočne túto pomoc dostali, aby potom dokázali sami seba obživiť. Potravinová bezpečnosť je kritickou otázkou, kľúčovou otázkou, ak nebudeme riešiť potravinovú bezpečnosť, tak je úplne jedno, že akú bezpečnosť budeme mať. Potravinová bezpečnosť je najdôležitejšia, preto USN prijalo rezolúciu, kde sa hovorilo, že potravinová bezpečnosť je kľúčová, pokiaľ ide o miera stability v jednotlivých regiónoch sveta. Povedali by si, že to je možno logické, ale my to považujeme, že samozrejme a teraz si uvedomujeme až, že akú kľúčovú úlohu zohráva potravinová bezpečnosť a budeme aj ďalej pracovať v tejto oblasti. A pokiaľ ide o niektoré e, oblasti, kde sa dajú využiť technológiu a to na tej najsofistikovanejšej úrovni, na to, aby sme zlepšili naše kroky. A pokiaľ ide aj o klimatické zmeny, ale v niektorých regiónoch skutočne treba použiť e, riešenia zo 16. storočia. Nemusíme si tu nič navrávať Musíme hľadať praktické riešenia, ktoré fungujú v jednotlivých krajinách. A každá krajina môže byť odlišná. Niečo, čo funguje v Nigérii, nemusí fungovať v Nemene. Takže musíme prispôsobiť k tomu prakticky. Musíme niektorým politikom v Európskej únii poukázať teda, alebo vysvetliť im, že musia byť flexibilní. A nepamätám si už, kto to povedal, Nemecko má možno program tu, Spojené štáty americké majú program zase niekde inde a tieto štáty nespolupracujú. A ja si spomínam, že jeden z veľvyslancov povedal, David, my potrebujeme väčšiu spoluprácu, takže spolupracujeme oveľa efektívnejšie ako predtým. Mojím problémom je to, aby spolupracovali tieto organizácie. My spolupracujeme. Predovšetkým západné krajiny musia spolupracovať komplexnejšie v rámci možností. Ja viem, že nie je to vždy jednoduché, ale mala by to byť spolupráca tam, kde sa dá postupovať holisticky v rámci tých prístupov, treba zefektívne využitie tých dolárov. Jeden príklad uvediem. Je to typický príklad toho, čo robíme v niektorých oblastiach vo svete. Napríklad program v Afganistane. Historicky napríklad sme sa snažili doniesť do jednotlivých oblastí potraviny tam boli nábory Talibanu a ostatných e, skupín, ale čo sme zmenili, my sme nechceli len priniesť potraviny, priniesli sme peniazmi, stretli sme sa s miestnymi farmármi, ktorí pestovali e, obilie a povedali sme im, dobre, zaručíme, že nakúpime takýto objem obilia za túto cenu, toto je objem, ktorý potrebujeme a kvalita, ktorú nám treba. A hádajte, čo farmári najali viac ľudí, nakúpili techniku, vybavenie. Stimulovali sme miestnú ekonomiku. Nakúpili sme potom toto obilie, e, presunuli sme to do Mozar El Sharif. Tam sme povedali, že poskytíme vám potraviny za podmienky, že nám e, pomôžete upraviť túto krajinu asi tých 5000 akrov, ak e, teda toto pôjde. Jednoducho stačila záplava z hor a okamžite bolo po úrode. Vždy to bol problém, čiže pracovali sme na úprave terénu, na terasách, na e, rozptýlení vody, malých e, priehrad, čiže systém mm, zavlažovania. A teraz nám hovoria, že naše deti už nemigrujú, nepripájajú sa k regelom, s rebelom, máme potravinovú bezpečnosť. Tento jeden dolár spôsobil takýto maximálny efekt. Vytvoril takúto príležitosť. Takže toto sú typy programov, ktoré chceme rozširovať Žiadne deti nechodia do školy, takže v podstate ten 1 dolár z distribúcie je tam možné zabezpečiť program školských obedov, tak tam sa to snažíme dosiahnuť. A v Čade sme vybudovali studne, a matky sú kľúčové. tieto ženy, oni e, nasadili asi 10 akrov zeleniny pre školy a jedna tretina ide týmto deťom do škôl v ten daný deň, tretina ide domov s deťmi a tretina sa predá na trhu a tieto prostriedky sa použijú na nákup rozličných potrieb. A v podstate, čo sme my dosiahli, že máme 20 akrov, ak budeme mať 20 akrov, tak budeme úplne sebestační. V Somálsku, v Etiópii medzinárodné spoločenstvo eh, má 175 tisíc dolárov. Prečo nepoužívajú tieto peniaze takýmto spôsobom? A ešte posledná vec. Americké financovanie, multilateralizmus. E, v Washingtone minulý rok som strávil veľa času. E, to sa týka nárastu VFP a rozličných ďalších fondov a agentúr, s ktorými spolupracujeme e, denne, týždenne. Multilaterálna podpor, podpora USA je veľká. Určite ste o tom počuli. Je tam ale veľa pozitív v Bielom dome, v parlamente, senáte. Demokrati aj republikáni e, pokračujú v multilaterálnej práci. E, toto je príležitosť na spoluprácu a teda tu by som aj skončil. Ďakujem veľmi pekne. Môžem poprosiť za komisiu, aby ste nám povedali niečo ohľadom toho, čo robí EÚ Takže pani Doens, eh, predovšetkým eh, ďakujem. Chcem povedať, ako veľmi si celým ceníme spoluprácu s VFP. VFP je číslo 1 náš partner číslo 1, pokiaľ ide o, o objem financií do humanitárnej oblasti. A keď zvážite, čo, koľko v komisii sa venuje spolupráci, napriek tomu, že máme dvoch komisárov, pracujeme eh, veľmi úzko s našimi kolegami v devku. Kolektívne vynakladáme, teda v roku 2017 to bolo 1,2 miliardy. Ak počítate príspevky členských krajín, tak je to okolo 3 miliard v príspevkoch. Čiže v takomto prípade hovoríme naozaj pravdu, hovoríme, ako veľmi si ceníme túto spoluprácu a pokiaľ ide o Jemen, Nechcem hovoriť o ďalších detailoch, už veľa z nich sa spomenulo len pár vecí. Predovšetkým dnes na programe je to na Rade zahraničných vecí humanitárne situácie v Jemene. Táto to určite zdôrazňuje, ako sa situácia zhoršuje. A v tomto kontexte chcem tiež pochváliť e, VFP a za reakciu, ktorá sa tam zorganizovala nie len v poskytovaní pomoci, ale aj v efektívnosti, v komunikácii s ostatnými darcami, pretože to nie je len jedna agentúra, ktorá je veľmi efektívna, ale musíme zdieľať aj informácie a navzájom komunikovať. Komisár Stylianides pred pár dňami oznámil dodatočných 90 miliónov eur pre Jemen ako reakciu na tieto dodatočné potreby. A znovu pracujeme v VFP, pokiaľ ide o e, či už ide peňažnú pomoc alebo rozličné vouchere. A plne súhlasím s tým, čo bolo spomenuté ohľadom toho, že je potrebné riešiť nedostatok likvidity, na druhej strane využívať všetky prostriedky preto, aby sa reagovalo na situáciu priamo v teréne. Len ešte dodatočná informácie ohľadom Jemenu je veľmi dôležité zdôrazniť, že viac ako polovica medzinárodných humanitárnych zamestnancov, ktorí mm, majú byť v tejto krajine, čakajú na víza. Takže keď hovoríme o reakcii, musíme riešiť aj to, čo sa deje a hovoriť o faktoch. V Jemene by to mohlo byť lepšie, ak by humanitárni pracovníci mohli byť tam. A taktiež ide o darcov. Od júla 2018 neboli udelené žiadne víza a už máme november. To je teda veľmi dôležité. Ďalej by som chcela spomenúť Sahel, pán Beasley to tiež spomínal. Čat. Mali sme tam nedávno misiu s vašim výkonným riaditeľom, s Denisom e, z FAO, UNICEF tam bol a Svetová banka a aby sme sa dostali do terénu spoločne, pozreli sa, čo treba urobiť. Počet detí 400 tisíc je podvyživených 2 milióny ľudí potrebujú potravinovú pomoc a to sa netýka len otázky konfliktov, pretože samozrejme, že konflikt ovplyvňuje čat a tamojšiu krízu je to aj vplyv eh, krízy v Líbii, sú tam utečenci z Čadu, hospodárska kríza, Ľudia pracujúci pre vládu štrajkujú už mesiace, nič sa nedeje, keď viete mimo Jemenu, tak nič vlastne sa nedeje, žiadna štátna prítomnosť. Keď sa pozriete na situáciu ako Čad a celý Sahel, tam sú viaceré krízy, krízy na viacerých úrovniach. Posledná vec. Diskusie o, o humanitárnom aspekte a rozvoji. V mnohých krajinách Sahelu to ide od rozvoja po humanitárnu oblasť. E, je to negatívne, ak taktiež aj klimatické zmeny e, sú zásadným aspektom. Ešte k Bangladešu jedna veta robíme maximum, musíme urobiť viac ohľadom hotovosti a presvedčiť vládu, že je tam potrebné urobiť viac. Ďakujem pekne. Kolegovia, David, koľko ste už v tej pozícii? Um, rok a pol, skoro dva roky. Čiže vidíte, aká vášeň, aký, aký elan je tu v tejto práci, viete, koľko je tu projektov, Turecko, k tomu sa vrátime. Začiatkom budúceho roka budeme s vami znovu komunikovať. Ďakujem veľmi pekne. Uvidíme, čo môžeme urobiť my, aby sme zaangažovali naše vlády, aby s vami spolupracovali, spolupracovali s EVF. E Ďakujem pekne za to, že ste prišli. Prosím, vrátite, vráťte sa znovu.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 Sorry, can, can people who are leaving... Áno, poprosím tých, ktorí odchádzate, aby ste tak urobili potichu. Máme už teraz časový sklos, potrebujeme sa dostať k ďalšiemu bodu. Ďakujem pekne. Takže prejdeme teraz k bodu číslo 8, posilnenie partnerstva EU s Afrikou. Táto téma je na dnešnom programe z dôvodu eh, toho, že keď sme hovorili o stave únie, tak pán Juncker oznámil, že Afrika bude mimo stratégie EÚ a mimo agendy EÚ. Hovorili sme o dôležitosti týchto dvoch stratégií. Minulý týždeň predseda Tajany, keď tu bola pani Merkelová, mm, zopakoval to, že sa musí hovoriť o Afrike a nemecká kancelárka tiež spomenula dôležitosť európskych vzťahov s Afrikou. Takže naša dnešná predstava je taká, že pochopíme e, tieto dve oblasti a zistíme, že kde, aký je momentálny stav, vieme, aké programy sa vyvíjajú, sú tu teda nové iniciatívy ohľadom Afriky. E, máme tu Kena Donsa a Marietu Jagerovu z DG Devco, aby nám povedali k tomuto pár slov. Takže Jonas Jonsen z, e, z SVČ je tu tiež, takže povie pár slov na záver. Dobre, takže najskôr dáme slovo DigiDevko. Kún pôjde prvý. Ďakujem pekne. Budem stručný vzhľadom na čo pokročili čas. Takže e, oznámenia, ten počiatočný bod je dôležitosť Afriky, ktorá sa postupne postupne napreduje v politickom programe. Spomínate si, že minulý rok sme mali dôležitý summit medzi EU a Afrikou, kde sme prijali nové e, vyhlásenia, abidžanské vyhlásenia a teraz e, prišiel čas, aby sa tieto vyhlásenia naplnili. V podstate to iniciovali sme to my, SDG e, program a a bola tu vôľa na oboch stranách, aby tento obsah bol modernejší, obsah týchto vzťahov. Na jednej strane tu je pokračujúca práca v praktické pretavenie memoranda o porozumení mieru a verejnej správy je tu celý, celá kapitola ekonomického a hospodárskeho rozvoja tohto vyhlásenia Abidžanu a mm, v lete sa pracovalo na stave únie a nastal čas, aby skutočne sme vydali ten stimul, vyslali ten stimul, že hospodársky rozvoj a humanitárny rozvoj je dôležitý a toto je taká aliancia, o tom to je. Východisková pozícia je jeden dôležitý cieľ a to je vytváranie pracovných príležitostí. Vytváranie pracovných príležitostí, pretože je to také dôležité pre Afriku a pre obyvateľov Afriky. Po druhé, eh, identifikovať eh, kľúčové nástroje pre vytváranie pracovných príležitostí, nástroje investícií. Prečo? Lebo mnohé správy, ktoré budú zverejnené, ktoré boli zverejnené v posledných dvoch mesiacoch, ukazujú, aký je potenciál v Afrike, aký je obrovský. Záujem je obrovský a financovanie je tiež v dispozícii. Investíciami Afrika môže vytvoriť väčšiu pridanú hodnotu a prínosy pre Afričanov, a už vôbec nehovoríme o nadnárodných spoločnosti, hovoríme o skutočných, reálnych, malých eh, spoločnostiach a ľuďoch, ktorí pre ne pracujú. Takže pracovné príležitosti kľúčové, investície kľúčové nástroje a, a takisto práca, ktorá sa musí urobiť, e, zlepšovanie e, obchodnej klímy, investičnej klímy. Toto je kľúčové, spojené so správou, s so zákonmi, korupciou, budovaním štátnym inštitúcií a tak ďalej. E, druhá úroveň, tá je najdôležitejšia, tá je obsahová. Inovatívny prístup pretože s tými všetkými iniciatívami, ktoré máme. Zostáva tu stále riziko. Otázka je, ako môžeme my zasiahnuť, aby sme znížili toto riziko, kde riziko ohrozuje investície a pracovné príležitosti. A tretia úroveň je budovanie trhov. Keď investujete, keď produkujete tovary, služby, národné trhy sú často príliš malé, takže regionálna trhová integrácia e, je africkou, kontinentálnou ambíciou, to je taká tretia úroveň. A po štvrté, vytváranie pracovných príležitostí nič e, neznamená, ak ľudia nie sú pripravení, ak nie sú vybavení. A to je taká štvrtá úroveň, ktorá sa týka školenia, rozvoju, e, e, znalostí, e, primárne, sekundárne, terciálne vzdelávanie a všetko, čo s tým súvisí. Cieľom toho je prepojiť všetky tieto štyri úrovne zásahov a vybudovať výsledky priamo v teréne. Posledná vec a aby som to ilustroval, pred desiatimi dňami som bol v Johannesburgu, kde sme sa zúčastnili Afrického investičného fóra Afrič, Africkej investičnej banky a mm, týkalo sa to aj TOGA. A to jasne ilustruje, čo chceme dosiahnuť v TOGu. Jedna z kľúčových priorít je elektrifikácia vo vidie- na vidieku. Tým, že priniesieme elektrinu na vidiek, Eh, odblokujeme školy, zdravotnícke služby, potenciál pre malé firmy a ich rozvoj. Súkromný sektor eh, má na tomto záujem, čiže eh, využívať ODA na financovanie projektov. Súkromný sektor sa teda zaujíma, ktorí tam sú, mm, Africká banka pre rozvoj chce um, poskytovať pôžičky týmto súkromnému sektoru, ale vždy je tu riziko, ktoré tu zostáva. Tam prichádzame my, Marieta o tom budem hovoriť, tam teda prichádzame my so, s, garan- s garanciami alebo so zárukami uh, ohľadom tohto rizika, či už je reálne alebo len vnímané. Toto vždy prináša výsledky priamo v teréne o výsledkoch, ktoré to prináša pre reálnych ľudí a to je skutočná podstata toho, o čo sa snažíme prostredníctvom aliancie a týchto oznám. Yes, thank you. Áno, ďakujem. Ja ešte stručnejšie. On všetko povedal. Ide o investície a pracovné príležitosti. A práve som sa vrátila Seupik a Diskutovali sme dnes, určite si Linda dobre spomínate, článok 11, postup podľa článku 11, ako zabezpečiť všade, kde to je možné, aby Európa viedla. Takže prijali sme postup a dnes vám môžem povedať, že operačná rada sa priaznivo vyjadrila k 30 pips a za ruke 1,5 miliardy e, pre celú čiastku v podstate e, všetky projekty pozitívne posudila, takže e, dostávame sa do kontrahujúcej fázy e, poskytnutia záruk. Chcem len povedať, že vychádzame z úspechu v EVSD a externého investičného plánu kde sme sa naučili, ako môžeme prilákať súkromný sektor a spolu s tzv. Africkou alianciou sme prijali nové oznámenie k efektívnejšej finančnej architektúre pre investície mimo EÚ. A samozrejme chceme byť úspešní Chceme prejsť z miliard na bilióny a implementovať SDG s účasťou súkromného sektora. Ten potrebujeme a musíme sa zamerať na max maximálny rozvojový dopad bez toho, aby sme obmedzili naše zdroje. To znamená, investície sú kľúčové v týchto snahách, pretože majú silný dopad na tvorbu pracovných príležitostí a hospodársky rast. Ale zároveň by som chcela povedať, že keď hovorím o dopade, nemám na mysli iba výšku úverov, ale aj adicionalitu. Zameriavame sa na rozdiel, čo môžeme financovať z nášho rozpočtu a čo nie E, na naštartovanie projektov. Čiže vychádzame zo skúsenosti, ako aj záujmu IFI, pretože sú tu požiadavky na 3,5 milióna záruky, e, takže sme sa rozhodli rozšíriť túto záruku, záručné investičné portfólio a diskutovať s členskými štátmi a kopri vzhľadom na aktuálnu architektúru, ako to môžeme lepšie využiť, ako môže byť ešte efektívnejší, inkluzívnejší, ako môžeme lepšie diskutovať o tom, aký dopad to bude mať na rozvoj. E, určite si spomínate, že prvý seminár sme mali v januári a druhý teraz v oktobri. Chcela by som sa poďakovať Európskemu parlamentu za aktívnu účasť a takýmto spôsobom sa teraz našim cieľom stalo to, aby sme zmaximalizovali dopad EU investícií v tretich štátoch a navrhujeme e, externú investičnú platformu EU s otvorenou architektúrou, pretože sme si uvedomili počas EVSD procesu, že otvorená architektúra prináša inovácie a kvalitu a preto by sme chceli navrhnúť krátkodobú úpravu v rámci externých investícií podporovaných z eurozpočtu, tak aby sme plne e, investovali do politických cieľov, ktoré si stanovila Rada a parlament, aby sme sa zamerali na dopad priamo v teréne, takže to nás bude patrične e, usmerňovať naše politiky a samozrejme účasť súkromného sektora je kľúčová. Nebudem tu teraz preberať celé oznámenie, pretože je dlhé a viem, že čítať viete, takže si ho môžete prečítať presne tak. Je dôležité, že máme tri úrovne. Prvá, to je politické usmernenie cez viadročné programovanie zdrojov. Druhá úroveň, Komisia schvaluje použitie EU rozpočtových záruk zohľadňujúc hodnotenie rizik, to znamená, že nechceme e, e, vychádzať z tých znalostí bank, ale externe si zapraviť našu analýzu rizika. A potom v rámci EVSD strategickej rady, tam e, je aj parlament, máme operačnú radu, máme dohody o zárukách a treťou úrovňou sú implementační partnery z IRBD, banky na základe zmluv, inštitúcie Národnej investičnej banky, toto všetko na, investíciu, na implementáciu projektu. Ako som povedala, súkromný sektor a jeho angažovanosť je kľúčová, ale samozrejme, e, ak máte nejaké otázky, rada neodpoviem a týmto končím moju prezentáciu. Ďakujem pekne. Maria Hojbuk požiadala o slovo. Áno, ďakujem pekne. Možno by ste... Ďakujem pekne, možno, že si môžete dať sluchátka. Ďakujem pekne za vaše slova, ďakujem pekne za to, čo ste povedali. Povedali ste, že chcete tieto štyri piliere, túto alianciu Afriky prepojiť s ostatnými. Mňa by teda zaujímala možno ešte nejaká ďalšia možnosť prepojenia. Máme tu teraz túto novú alianciu s Afrikou, tak ako predseda komisie pán Juncker to spomenul. Táto aliancia v podstate už funguje, ako som počula ale čo ma prekvapuje je nasledovné. Práve teraz sme začali v podstate s rokovaním o postkotonu. Takže ako vlastne tieto dva procesy sa navzájom k sebe majú, my zelení vlastne varujeme už dopredu pred tým, že by tu bola nejaká regionalizácia v tých vzťahoch krajín AKT, ale Ja som prekvapená z toho, že tu teraz máme úplne nový program, hoci v podstate tie rokovania o postkotonu iba teraz začali. A, a je tam potom ešte tretí proces, ktorý sa k tomu pridáva. Stále ešte rokujeme o tom viacročnom finančnom rámci, ako to bude v budúcnosti vyzerať s peniazmi, ako to bude vyzerať s našimi novými eh, vonkajšími nástrojmi NDNCI a takisto tu potom sú ešte aj národné snahy, tak ako aj u nás, napríklad Marshallov plán v Afrike. To znamená, vnímam tu viaceré procesy, ktoré sú navzájom k sebe v paralelnej podobe, takže ako to potom ide do súvisu s tými rokovaniami. Ja teraz som ešte počul, a možno si to počuli takisto, že Africká únia sa teraz rozhodla, že chcú to A zo vzťahov AKT jednoducho vypustiť. To znamená, e, očividne je teda aspoň z africkej strany väčší záujem na tom, aby tu boli priame vzťahy vo vzťahu k Európe, ako sa to teda celé odzrkadlí vo vzťahu k tým rokovaniam, ako komisár Mimica to bude reflektovať v rámci rokovania. Ďakujem. Yeah, and now we have um, a question. Anna, my máme takisto otázky. Podpredsednička Miriam, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja som veľmi rada, že EÚ a Afrika vytvárajú novú alianciu a vstupujú do nových vzájomných vzťahov, investujú a vytvárajú pracovné príležitosti ako nápad, to je vynikajúce. A v tejto oblasti sa nám celkom darí. Ale mám otázku ohľadom rovnako dôležitých starých rozvojových aspektov a humanitárnych aspektov. Čo sa robí na tejto úrovni? Jednoducho o, pristupujeme na novo v, Af- v Afrike a zabúdame na tie staré kroky a púšťame sa do nových. Ja Dúfam, že to tak nie je, ale aká je aktuálna situácia medzi novými a starými rozvojovými politikami? Ďakujem a skôr ako vrátim slovo rečníkom z DGDFko, pán Jonas Jonsen, nech sa páči. Ďakujem pekne. Najdôležitejšie veci už zazneli, chcem len doplniť, že po Abidžane sme sa dohodli v máji tohto roku na memorande o porozumení bezpečnosť, e, mier a štátna správa, čo súvisí aj s tou alianciou, ktorú tu zavádzame. A samozrejme, memorandum o porozumení, toto memorandum sa zameriava predovšetkým na demokraciu, štátnu správu, monitorovanie volebného procesu, Samozrejme, prevencia, e, prevencia mierové operácie a udržanie mieru CTCV, e, bezpečnosť a mier. Takže pozrieme sa teraz, ako lepšie implementovať toto memorandum porozumenia spolu s alianciou. To sú dôležité kroky, ktoré vyplynuli z vyhlásenia Zabidžanu v rámci tých štyroch e, prúdov, na ktorých sa dohodli hlavy štátov a vlád pred ďalším summitom, kde sa bude v podstate e, na ministerskom stretnutí, tak sa slúčilo na samite na ministerskom stretnutí, ktoré bude podľa mňa až budúci rok medzi Európskou a Africkou uniou, kde sa bude inventarizovať, čo sa dosiahlo e, v týchto rôznych oblastiach. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, takže pán Kun ako prvý, nech sa páči. Áno, ďakujem pekne. Čo sa týka jednotlivých procesov, áno, možno to vyzerá zložité, ale v skutočnosti to nie je. Pretože začnem s alianciou. Aliancia má priniesť výsledky v časti programu, ktorú sme si spoločne stanovili s Africkou úniou a aj členskými štátmi v Abidžane na spoločnom samite. To je východisko a to momentálne teraz rozbiehame v rámci aliancie, tak ako Jonas povedal. Druhá časť abidžanského vyhlásenia, tá, ktorá viac súvisí s mierou bezpečnosťou a štátnou správou, tu rozbiehame presne v rámci implementácie memoranda o porozumení ako náhle tieto projekty v rámci aliancie budú rozbehnuté, tak sa musíme postarať o to, aby to bolo zosúladené s tým, čo robia členské štáty. Aliancia, ktorú navrhol prezident Juncker, že ju dobre prijali africkí partnery, ale dobre ju prijali aj naše vlastné členské štáty. A budúci pondelok to bude na programe FAK rozvoj, to znamená Rada pre zahraničie časť rozvoj. A je veľmi dôležité, aby sa členské štáty zapájali do tohto procesu, pretože samozrejme, ak sa nám podarí zabezpečiť to, že to, čo my robíme a to, čo robia členské štáty, ak je to podobné, že bude mať dobrú koordináciu, tak keď to budeme koordinovať, bude to mať väčší dopad. To platí predovšetkým aj napríklad pre kompakt s Afrikou z G20. Nemecko je tou hnacou silou za týmto kompaktom a krajinách, na ktoré sa zameriavame, to bude v centre agendy, ktorú rozvíjame s partnerskými krajinami tzv. kompakt pre pracovné miesta a rast, čo bolo oznámené v rámci aliancie. Čiže áno, tam, kde sú paralelné aktivity, práve tá aliancia vytvára platformy na to, aby sme nielen zabezpečili koherentnosť medzi tým, čo robí EÚ v rôznych oblastiach, ale aj aby sme vytvorili koherentnosť tom, čo robia členské štáty v duchu spoločných, ešte by som to neznazval spoločným programovaním, ale naozaj v podstate budeme tlačiť na to, aby sa veci robili spoločne a preto e, bude dôležité budúco pondelkové zasadnutie ministrov zahraničných vecí v sekcii rozvoj, fakt DEF. A e viatočný finančný rámec. E, to, čo robíme v rámci aktuálneho vietočného finančného rámca, v rámci aktuálneho rozpočtu Avšak navrhujeme, ak sa pozriete na náš návrh, tak uvidíte, že tu nie je žiadny protiklad. Práve naopak, je tu úplná koherentnosť medzi tým, čo navrhujeme teraz a čo robíme v rámci aktuálneho viazačného finančného rámca a tým návrhom, o ktorom sa momentálne rokuje aj s vami, aj s radou, o viac, budúcom viazačnom finančnom rámci. Čiže opäť tu nie je problém s koherentnosťou, skôr to ide o akési predlženie starého na nové. A teraz po rokovania po Kotonu tie začali východiskom sú základy. Tie základy spájajú A, K a P. A začiatkom budúceho roka sa pravdepodobne začne rokovať o regionálnych pilieroch. Jedný z týchto regionálnych pilierov je, áno, africký pilier. A v rámci tohto afrického piliera samozrejme aktuálnym východiskom rokovaní je odvolávka, ktorú máme EU a Afrika spolu a to je Abidžanské vyhlásenie. To je, to, najnovší, to je ten najnovší spoločný program, ktorý si vytvorili spoločne EU a U a ktoré boli schválené na úrovni hlav štátov a vlád. Takže opäť to prepojenie medzi rokovaniami, ktoré bude v rámci procesu po Kotonu a to, s čím začíname teraz s Afrikou, to nie je problém, pretože jedno vyplýva z druhého, alebo jedno je prepojené na druhé, alebo minimálne eh, je to navzájom zosúladené bez veľkých problémov. Druhá otázka, povedzme tradičný rozvojový program alebo agenda. K tomu dve veci. Poprvé, podľa mňa toto je súčasťou tradičnej rozvojovej agendy. Všetko to, čo robíme v rámci aliancie, sú veci, ktoré robíme už teraz a ktoré sú neudeliteľnou súčasťou podľa mňa rozvojovej agendy. Len sa snažíme to robiť silnejšie, odhodlanejšie a koherentnejšie s lepším prepojením jednotlivých stôp. Ak je potenciál tvorby pracovných príležitostí v niektorých oblastiach, je potrebné zabezpečiť, že to, čo robíme napríklad v oblasti vzdelávania, je zosúladené E, veľký problém, ktorý máme v Európe, a je to určite problém aj Afriky, je nesúlad medzi požiadavkami trhu práce a odbornou prípravou. Keď to náležite zosúladíme, keď budeme mať dobrú alianciu, tak sa postaráme o to, aby to, čo robíme v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy, aby to poviedlo k, e, k vyššej šance zamestnať sa. A tým sa dostávam k tej druhej časti v žiadnom prípade tu nie je nejaký efekt vytláčania. To tradičné aktivity ako zdravotníctvo, voda, sanita, to sú veci, ktoré naďalej zostanú neudeliteľnou súčasťou e, partnerských dohod s partnerskými krajinami. Podpora rozpočtu a niektoré výzvy, ktoré súvisia so štátnou správou, sú naďalej neudeliteľnou súčasťou nášho riadneho fungovania partnerskej agendy s krajinami. Čiže nie je tu nejaký efekt vytlačania jedného na úkor druhého. Ide o to, že to, čo robíme v týchto oblastiach, ktoré súvisí s hospodárským rastom a rozvojom, aby sme to robili lepšie, koordinovanejšie a silnejšie. Ďakujem. A táto nová architektúra v podstate stavia na komplementarite, vzájomnom doplňaní a teraz samozrejme tradičné rozvojové programy budú pokračovať popri a PEVSD, záručných a iných finančných nástrojov. Nič nevyraďujeme, len pridávame. A to všetko platí aj pro humanitárne rozvojových osiach. Všetky tie programy, ktoré robíme spolu s kolegami z DG ECHO, e, budú pokračovať. Ďakujem, ďakujem pekne kolegovia, takže všetky tieto veci zvážime, keď budeme zvažovať nové programy. Viem, že je tu návrh správy z E, spravodajcov, ktorý je už v končnej fáze, potom to pôjde do prekla- na preklady, čiže bude to súčasťou našej diskusie v budúcnosti. Dovolím, mm, aby som sa poďakovať zastupcom komisie, že prišli medzi nás, vysvetlili nám tieto iniciatívy a dovolila by som si povedať, že samozrejme my takisto chceme, aby tieto vzťahy s Afrikou sa nastavili správne, zmodernizovali sa tak, by zodpovedali 21. storočiu. Ďakujem kolegovia. Teraz prejdem rýchlo bodom 9, pretože musím odísť. Mala by som odísť už teraz, ale aspoň to veľmi rýchlo predstavím a potom dám slovo Erike Guerrero, ktorý odpredseda poslednej časti dnešného večerného zasadnutia. Takže predstavím bod 9. To je odporúčanie vysokej predstaviteľke a rade k návrhu rozhodnutia rady o zriadení Európskeho mierového nástroja je to ďalšia súčasť toho balíka pre ďalší vianoč, vianočný finančný program. Vieš, to je v balíkoch. Momentálne je tu africký mierový program a teraz komisia, nástroj, teraz komisia navrhuje mimo rozpočtový zdroj financovaných členských štátov na financovanie miero tvorných operácií. Vieme, že zmluva neumožňuje Európskej únie financovať výdavky, ktoré majú vojenské Eh, implikácie a preto eh, je to mimo EDF a bude to akýsi následný program, keďže je to medzivládny fond, parlament má obmedzené právo k tomuto fondu sa vyjadrovať a podvýbor pre zahraničného výboru SEDE pracuje stanovisko z dôvodov, ktoré sú technické, už si nepamätám presne pravidla, prečo je tomu tak, ale my ako DV nemôžeme sa oficiálne vyjadriť e, k tomu, čo pripraví výbor SEDE. Ale mm, koordinátori mali pocit, že sú tu dôležité prvky, ktoré by sme mali zdôrazniť, povedať to našim kolegom, ktorí sú vo výbore SEDE. Takže my sme navrhli, že ja ako predseda pripravím viacero krátkých pozmeňujúcich návrhov, snáď kontroverzných. Zamerám sa iba tie na, hlavné, na tie hlavné veci, ktoré sú dôležité pre náš výbor. Poprvé mu to byť prepojenie na udržateľné rozvojové ciele, druhé prepojenie na ľudské práva a tretie mali by sme zdôrazniť, že podľa nás vojenské výdavky by nemali byť financované e, z ICI rozpočtu, ale mali byť financované zo samostatného fondu. O tom sme diskutovali už v Lani, keď sme hovorili o ICSP našom výbore nástroj, ktorý prispieva k stabilite a mieru. Takže na, pripravil som 9 pozmenujúcich návrhov, o ktorých budeme hlasovať jednotlivo a myslím si, že koordinátori politických skupín vyjadrili podporu týmto pozmeňujúcim návrhom. Ak sa na nich dohodneme, tak ich pošleme do výboru SEDE a dúfame, že oni ich, aspoň niektoré z nich, zahrnú do ich stanoviska, ktoré predložia rade, keď budú vyjadrovať svoje stanovisko voči rade. Čiže to je veľmi krátka správa. Eh, viem, že EAS zástupcovia sú tu. Kto je tu za EAS? Aj za komisiu je tu niekto. Neviem vaše mená, prepačte, takže nechám vás, aj ste sa predstavili. Ďakujem pekne, ja sa volám Mechantese, ja som zástupca raditeľa sekcie pre Panafriku a nebudem teraz hovoriť eh, nejaké stanoviska, pokiaľ ide aktuálne dokumenty, ale Poskytnem iba niektoré objasnenia, pokiaľ ide o potrebu tohto nástroja. Myslím, že to je dôležité. Tento nástroj bude vytvorený v rámci spoločnej bezpečnostnej vonkajšej politiky, takže nie je to návrh Európskej komisie, ale je to návrh vysokej predstaviteľky za podpory Európskej komisie. To je teda možnosť, ktorou sa počíta v rámci zmluv a je to poprvýkrát, kedy sa to využíva Zatiaľ sme tu mali teda, vysoké, teda iné postupy, ale teraz je to poprvýkrát v takomto formáte. Ide tu o zriadenie rozpočtového financovania, pokiaľ ide o CFSP, kroky, ktoré majú vojenský dosah a ako také nie je to formálne súčasť MMF. Bolo to teda zriadené ako paralela k MMF, ale technicky povedané je to jednoducho nad rámec. Nie je to súčasť MMF. Bolo to teda zriadené s tou myšlienkou, že by Únia dostala nástroje, ktoré potrebujeme na to, aby sme riešili všetky potreby, pokiaľ ide o externé kroky, napríklad ako rozvoj, rozšírenie, susedstvo, humanitárna pomoc alebo ostatné otázky, ktoré sa týkajú spoločnej zahraničnej bezpečnostnej politiky. Ako také, to nebude teda poberať finančné prostriedky, ECI alebo z nejakého iného nástroja, pretože to bude jednoducho separátne. Bude to separátny fond, ktorý bude vlastne oddelený. Nie je tu teda žiadne prepojenie. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Takže iba vy ste prišli, to je v poriadku, to nám dáva jasné informácie, úprimne povedané. Ja to opakujem, keď sme boli v Stred Africkej republike, tak nám bolo jasne, sme pochopili, že potrebujeme nové nástroje, pretože videli sme tam v teréne, že tie peniaze a energiu, ktorú do toho vynakladáme, pokiaľ ide o školenie našich vojenských jednotiek a potom sme neboli schopní zabezpečiť napríklad uniformy alebo zbranie na to, aby sme ich vyškolili a Rusi do toho vstúpili a urobili to, takže to iba pokázalo, sprítomnilo tú schopnosť Európskej únie alebo neschopnosť financovať takéto iniciatívy. Takže niečo je to, čo vítame. Kolegovia, zajtra budeme o tomto hlasovať a potom to pošleme do CD. Nikto iný nehlasí sa o slovo, takže to necháme takto. A teraz dostane predsednícku taktovku Enrique Guerrero, ktorý je veľmi ochotný, pokiaľ ide o náhradu mojej neprítomnosti a prejdeme k bodu 10. Uvidíme sa zajtra. Ďakujem. Now... Kolegovia, teraz prejdeme k výmene názorov. Je to Erasmus, program Unie pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport. Ambícia tohto programu, ktorým sa nahrádza súčasný Erasmus+, Plus, je tá, aby sme vytvorili európskej oblasti vzdelávania do roku 2020 nejakú víziu, Cieľom je výjsť v ústrety lepšie ľuďom viacerých vekových skupín a z viacerého kultúrneho, sociálneho a hospodárskeho pozadia, výjsť v ústrety tým, ktorí majú menšie možnosti, vrátane ľudí, ktorí sú postihnutí, výjsť v ústrety migrantom, ako aj občanom únie, ktorí žijú v odlahlých oblastiach. Máme tu externú dimenziu, pokiaľ ide tento návrh na to, aby sme pokryli potrebu zintenzívniť medzinárodnú mobilitu, a spoluprácu s tretími krajinami, je navrhované, aby financovanie pre tieto dimenzie prichádzalo z nových nástrojov ohľadne externého financovania NDICI a aby tie finančné sumy boli rozhodované v rámci programovacej fázy, v rámci viacročného indikatívneho programu, ale potom to bude implementované prostredníctvom nariadenia o Erasme. Máme iba malé množstvo limitovaných referencií, pokiaľ ide o externú dimenziu v rámci navrhovaného nariadenia Erasmus. A tu práve vstupuje do toho náš výbor. Gestorským výborom je výbor pre kultúru, ktorý e, predniesol veľmi e, tesný harmonogram časový, kde sa bude hlasovať už v januári 2021-2022 roku 2019. Naším spravodajcom na to, za toto stanovisko je pán Ignácio Korao a týmto mu ja dávam teraz slovo. Ignácio, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Takže komisný návrh, pokiaľ ide o vytvorenie tohto návrhu, pokiaľ ide o školenie a vzdelávanie detí, To obsahuje aj medzinárodnú dimenziu, ktorá je kľúčovým prvkom, predovšetkým čo do relevantnosti v oblasti mobility a pokiaľ ide o takisto aj dialogové aktivity v rámci politiky mobility. Cieľom tohto návrhu je, aby sme zabezpečili synergie s unijnými externými nástrojmi na to, aby sme sledovali ciele v oblasti vonkajšej politiky na to, aby sme prispeli k inštitucionálnemu rozvoju v tretich krajinách, vrátane rozvojových krajín, na to, aby sme boli v kontakte teda s mladými ľuďmi. Je to kľúčový prvok na to, aby sme budovali odolnejšiu spoločnosť a podporovali dôveru medzi jednotlivými kultúrami. Myslím si, že treba podporiť celkový návrh tohto, celkové znenie tohto návrhu, ale sú tu niektoré odvolávky, ktoré sa týkajú toho, toho medzinárodného rozmeru a tým pádom to súvisí aj so zahraničnými cieľmi, pokiaľ ide Európsku úniu a pokiaľ ide o kontakty s nami, zahraničnými partnermi. Treba zobrať do úvahy túto problematiku, keď hovoríme o potrebách, ktoré boli zdôreznené v tomto výbore, tak ako to je v správe Bion a bolo to schválené aj na plene. Preto navrhujem 12 pozmeňujúcich návrhov, ktoré majú za cieľ zabezpečiť to, aby navrhovaný program bol koherentný a v súlade s princípmi a hodnotami Európskej únie, rovnako aj pokiaľ ide o ciele externej politiky, predovšetkým pokiaľ ide o vykorenenie chudoby. Urobiť treba všetko preto na to, aby pokračovali programy v kontexte rozvojových cieľov v medzinárodnej dimenzií, predovšetkým pokiaľ ide o tretie krajiny, pokiaľ ide o vykorenenie chudoby a v rozvojových krajinách. Žiadame, aby programové procesy rešpektovali a dodržiavali e, ten prístup vlastníctva zo strany krajín. Treba podporovať obehové hospodárstvo, zamedziť brain drainingu, na to, aby sme podporovali mobilitu a podporovali návrat študentov domov, ako aj vedcov treba rozšíriť prístup pre štúdium, predovšetkým pokiaľ ide o zraniteľné skupiny a takisto, aby sme aktívne riešili predovšetkým potreby ľudí e, s handicapom. Treba zabezpečiť participáciu krajín rozvojových v tomto procese, to treba podporovať, treba zabezpečiť, aby finálna evaluácia tohto programu, ktorú bude realizovať komisia, obsahovala špecifické zacielenie, predovšetkým pokiaľ ide o dosiahnutie výsledky v oblasti rozvojovej spolupráce. Ctení kolegovia, ako zvyčajne počítam s vašou aktívnou spoluprácou na to, aby ste podporili môj navrhovaný text, aby ste ho doplnili o vaše návrhy. Teším sa na diskusiu, ako aj s občianskou spoločnosťou, na to, aby sme sa uberali smerom k našim zdieľaným cieľom. Gracias, Ignacio. Ďakujem pekne, Ignácio. A výbor sa, komisia sa chce vyjadriť. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Budem hovoriť po anglicky. Áno, pekné popoludne, kolegovia a kolegyne. Volám sa Berno Sameterio. Som z DG DevCo, koordinujem tento postup v kontexte NDICI. Chcel by som teda spomenúť pár vecí. Vítam toto stanovisko vo všeobecnosti, tak ako vzýšlo vo výbore DV, pokiaľ ide o program Erasmus, áno, pokiaľ ide o medzinárodnú dimenziu tohto programu, je veľmi dôležité, aby sme mohli pracovať, predovšetkým pokiaľ ide o znenie našich externých krokov v rámci externej politiky, pokiaľ ide o to, čo si predstavujeme v rámci NDIC a ja si myslím, že je veľmi dôležité, aby sme brali do všetkým štruktúr, tak ako to je navrhované. Takže najprv máme NDIC, to je ten široký nástroj, ktorý vlastne slúži zahraničným krokom, zahraničnej politike a má viaceré princípy, ktoré sa berú do úvahy a podporujú teda princípy Európskej únie, ako aj hodnoty, sú tu obsiahnuté viaceré princípy, sú tam viaceré mainstreamingové otázky a toto musí byť aplikované vždy, keď využívame financie prostredníctvom nariadenia Erasmus. Takže v podstate v tomto prípade, vzhľadom na to, že financovanie tejto medzinárodnej dimenzie Erasmus prichádza v rámci DCI a takisto pokiaľ ide o nástroj, predstupové nástroje, takže pokiaľ ide o túto medzinárodnú dimenziu, lepšie to je popísané v našom stanovisku práve prostredníctvom týchto nástrojov a predovšetkým, tak ako to bolo aj spomenuté zo strany autora, v kontexte viacročného finančného rámca, kde máme obsiahnuté princípy, ktoré sa budú implementovať, ako ste povedali, rozvojové krajiny, zraniteľné skupiny a tak ďalej. Takže je veľmi dôležité, aby sme brali do úvahy túto štruktúru. Berieme, vychádzame z toho, že naši partnery sú rozvojové krajiny, to je imperatív a je to zabezpečené aj v rámci nástroja NDICI, čo je vlastne tá hlavná oblasť, kde by sme mali postupovať ďalej. Takže chcel by som apelovať na to, že niektoré pozmeňujúce návrhy sa napríklad odvolávajú na článok 16, kde sa hovorí o asociovaných krajinách, to znamená tie krajiny, ktoré platia poplatok na to, aby vstúpili do, tohoto, do Erasmu. Tieto krajiny v podstate budú refinancované priamo zo strany NDICI. Takže pokiaľ ide o článok 17, kde sa odvoláva ten článok na ďalšie krajiny, kde je napríklad cieľ spomenutý v kontexte NDICI. Takže my sa tešíme na po vaše pozmeňujúce návrhy v budúcnosti. Gracias, eh, algún... Ďakujem pekne. Poslanec sa chce vyjadriť jeden, nech sa páči. Či ani nie, ale predsa len. Nech sa páči, pani podpredsednička. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem veľmi pekne. Ja by som sa e, chcel poďakovať e, u spravodajcu, chcela poďakovať u spravodajcu. Možno vás na chvíľočku preruším, dajte si prosím vás sluchátka. Ja sa skutočne teším z tých pozmeňujúcich návrhov, predovšetkým číslo 2, kde je napríklad popísané to, čo sa dá dosiahnuť napríklad na úrovni vzdelávania, alebo čo sa dá dosiahnuť na úrovni Erasmus a do akej miery je to vlastne prístupné. Koulutusmahdollisuuksia otetaan paremmin huomioon ja on nostettu vammaisten henkilöiden erityistarpeet. Ja... Možno by títo s handicapom ľudia mali dostať nejakú možnosť, e, dostať dodatočnú pomoc, možno majú špecifické potreby, pokiaľ ide o vzdelávacie pokiaľ je vzdelávacie potreby, ale týka sa to napríklad aj menšín, menšín napríklad v rámci domáceho obyvateľstva, to znamená indigené, e, autochtónne obyvateľstvo, to treba takisto podporiť na to, aby sme zobrali do úvahy teda aj aspekty, že sú v tej spoločnosti invalidi. Ďakujem pekne a ja sa k tomu takisto vyjadrím. Ja si myslím, že máme málo takých krokov v rámci Európskej únie alebo aktivít, ktoré by napríklad mali takú podporu, ako napríklad program Erasmus zo strany občanov. Takisto máme málo programov, ktoré preukazujú určitú ľudskosť a koncept solidarity, a to cez všetky vekové skupiny zároveň rovnaké možnosti pre všetkých. To znamená, je tu určitá taká dimenzia občianstva a to všetko prináša so sebou práve Erasmus. Treba to teraz rozšíriť aj do tej medzinárodnej sféry na to, aby sme skutočne takýmto spôsobom pomohli tým, ktorí si to najviac vyžadujú v rámci našej spolupráce medzi Európskou úniou a mladými z ostatných častí sveta. Ja si myslím, že nie je až také dôležité, že aký bude ten nástroj, alebo ktorým nástrojom sa bude garantovať navýšenie týchto fóriem pomoci, predovšetkým pokiaľ ide teda o Erasmus. Ja si myslím, že či už je to teda program Erasmus, alebo či je to NDICI, v každom prípade musíme zabezpečí určitú mieru koordinácie na to, aby sme získali čo možno najviac finančných zdrojov a to koordinovaným spôsobom a to za tým účelom, aby sme skutočne mohli zabezpečiť tento intenzívny vzťah medzi mladými prostredníctvom programu Erasmus na to, aby sme vlastne tieto strategické vzťahy, ktoré potrebuje Európska únia, mohli posilniť. Je to aj v našom vlastnom geostrategickom záujme. Ďakujem pekne a v plnej miere súhlasím s tebou, Ignácio. A pravda je, ak môžem teda hovoriť po španielsky, chcel by som povedať, že hovoríme práve proste, to, že môžem hovoriť po španielsky je vďaka Erasmu, pretože ja som mal možnosť eh, byť takisto cez Erasmus v Španielsku, už je to 10 rokov, ale treba povedať, že je to niečo, čo je veľmi dôležité, pozitívne, čo vzýšlo teda zo strany aktivít Európskej únie a samozrejme, ak môžeme začleniť ľudí do tohoto programu, ktorí pochádzajú teda z rozvojových krajín, tak by to bolo možno ešte lepšie na to, aby sme vytvorili lepšie vzťahy a budúcnosť medzi týmito krajinami. A pokiaľ ide pozmenujúci návrh 2, áno, my podporujeme tú myšlienku, že by sme tam začlenili aj tých autochtónnych obyvateľov. Ak to vy, prezentujete ako, ak to vy odprezentujete ako pozmeňujúci návrh, tak to môžeme začleniť do toho istého textu. To znamená, tešíme sa na to a pokiaľ ide o komisiu, vidíme z vášho uhla pohľadu, že NDCI bude teda tým riešením, ktoré bude obsahovať všetko. Máme určité pochybnosti však, pretože sú tu určité štruktúrálne problémy, pokiaľ ide o tú konštrukciu NDCI, ale dúfame teda, že ten nástroj bude teda fungovať tak, ako to uvádzate, ale nie sme o tom na 100% presvedčení, takže uvidíme. Ďakujem pekne. Vidím, že si, si dobre, alebo že si dobre využil tvoj pobyt v Galicii. Ja som skôr chcel naznačiť, že nemali sme toľko času na predstavenie pozmeňujúcich návrhov vzhľadom na harmonogram definovaný výborom kult a dátum je do štvrtka 22. do 10. ráno. Hlasovať sa bude počas mimoriadnej schôdze v Štrásburgu buď 10. alebo 13. decembra. A teraz by sme prešli k ďalšiemu bodu, alebo musíme ešte počkať? Chvíľočku strpenia. María. Thank you. Gracias. Ďakujeme, Maria. Dám vám trošku času, aby ste sa pripravili v angličtine, alebo nepotrebujete tlmočenie do španielčiny. Kolegovia, takže ďalší bod je návrh e, SPP, strategický plán regulácie. Toto. Čiže tým sa vlastne reformuje súčasná spoločná polnospodárska politika. Je to teda strategický plán regulácie, ktorý pokrýva priame platby farmárom, e, je to na vidiecký rozvoj, podporu, e, sektoriálne podporné programy. SPP, horizontálne nariadenie, pokrýva financovanie, riadenie a monitorovanie SPP. A pozmeňujúce nariadenie doplňa a mení nariadenia o spoločnej organizácii spoločného trhu, o, o kvality a programoch e, agriproduktov a špecifické opatrenia pre vzdialené regióny e, na menších gejských e, ostrovoch. Európska komisia schválila svoje návrhy 1. júna 2018, kde sa popisuje, ako má v úmysle reformovať SPP po roku 2021. Návrh komisie pre viadočný finančný rámec, rámec 2021 až 2027 pokrýva 365 miliárd pre SPP v súčasných cenách toto odzrkadzuje e, priemerný podiel 28,5 celkového rozpočtu EÚ na obdobie 2021 až 2027. Z tejto sumy 265,2 miliardy pôjdu na priame platby, 20 miliard pre uh, trhové podporné opatrenia a 78,8 miliardy pre vidiecký rozvoj. Nová SPP znamená, že komisia chce lepšie reagovať na nové ekonomické a e, environmentálne výzvy, zladiť svoje ciele s, s desiatimi Junckerovými prioritami a e, udrž- cieľmi udržateľného rozvoja a zjednodušiť implementáciu. Okrem toho, komisia chce upustiť od e, prístupu súladu k, a, a zahájiť prístup, ktorý je založený na výkonoch tým, že sa bude snažiť formovať eh, a mať väčšie slovo pri eh, SPP. Parlament schválil uznesenie budúcnosť potravín a poľnospodárstva 30. maja 2018 a pred eh, formálnou prezentáciou návrhov SPP s cieľom formovať tri súčasné legislatívne návrhy, Podarilo sa to iba do určitej miery. Náš spravodajkynia pre toto stanovisko je Maria Hojbuch, ktorej teraz dávam slovo. Ako všetci vieme, Mária je expertka v oblasti poľnohospodárstva. Boli sme spolu v Madride eh, na stretnutí FAO. Išlo o bezpečnosť a aj mnohé ďalšie témy ale počas eh, takmer posledných, posledných takmer 5 rokov sme zistili, aké máš skúsenosti v tejto oblasti, takže Mária, máš slovo. Ďakujem pekne, Enrique, ale prejdem do Nemčiny. Prosím, nasajte si um, eh, sluchatka. Kolegovia a kolegyne, ďakujem pekne. Ak už teda ste mali možnosť pozrieť sa na návrhy tohto stanoviska, tak ste si istotne všimli, že tam nie je napísané nič nové, že už sme to všetko v istej podobe počuli a skutočne je to tak, že v mojom stanovisku sú v podstate zopakované odpovede na starý problém. Je tu nekoherentnosť spoločnej poľnohospodárskej politiky v Európe vo vzťahu k cieľom rozvojovej spolupráce. Náš výbor sa v rámci tohto legislatívneho obdobia intenzívne venoval tejto téme. Istotne si pamätáte naše spoločné vypočutie spolu s výborom pre poľnohospodárske záležitosti na jar a mali sme tu aj výsledky štúdie, ktoré sme ako výbor požiadali. Požiadali sme o túto štúdiu, poukázali sme napríklad na strašné dopady exportu prášku mliekového do Afriky západnej, a takisto aj pokiaľ ide o to, ako agropriemysel v Európe zohrieva klímu v Európe ďalej. A pokiaľ ide legislatívne obdobia predtým, tam vlastne politika spoločnej poľnohospodárskej politiky bola intenzívne spracovaná zo strany Davida. Keď som sa tejto práce, pustil do tejto práce svojho času, tak som sa sústredila nájsť na tie oblasti, ktoré tento výbor DEVE rámci poslednej reformy poľnohospodárskej politiky prijal. Z tvojho času v roku 2011 vlastne spravodajkyňa za EPP vo výbore EV bola to kolegyňa z CDU z Nemecka, ona vo svojom stanovisku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 prináša viaceré dôležité opatrenia v tom zmysle, aby sme negatívne efekty poľnohospodárskej politiky do istej miery mm, vyladili. A teraz vo svojom stanovisku nadvezujem na tieto návrhy z roku 2011, pretože ešte stále sú aktuálne a platné. Pokiaľ ide o porovnanie z roku 2011, však vo svojom stanovisku zdôrazňujem napríklad otázku klimatických problémov, ktorá je veľmi silne zastúpená, napríklad aj po tohoročnom lete. A zároveň tu konkretizujem, pokiaľ ide o politické rozhodnutia, tieto kroky, pretože nestačí teda iba si stanovať nejaké vznešené ciele, pokiaľ ide o úvodné ustanovenie, ale jednoducho potom to musíme veľmi precízne v tých technických pozmeňujúcich návrhoch konkrétne implementovať. A teraz sa ma možno spýtate, áno, v poriadku, je tu dobré stanovisko v roku 2011 a dá sa na tom stavať, ale neznamená to teraz, že tie návrhy neboli vtedy rozpracované. Áno, môžem povedať, áno, máte pravdu. Výbor pre poľnohospodárske záležitosti tieto stanoviska, tieto dobré návrhy v roku 2011 nerozpracoval a napriek tomu som presvedčená o tom, že tentokrát budeme mať väčší úspech, že to celé prebehne lepšie, pretože od roku 2011 došlo k viacerým zlepšeniam. Mali sme v roku 2015 migračnú krízu a týmto sa vlastne táto pozornosť, pokiaľ ide o tieto otázky a pokiaľ ide o nedostatok koherencie v tejto oblasti, tá potreba tu v parlamente skutočne narástla ale aj ľudia to očakávajú. A súčasný komisár pre pomospodárstvo, pán Hogan, v súčasnosti má vlastnú task force, pokiaľ ide o Afriku, to znamená aj z tej polnospodárskej oblasti vlastne je tu snaha riešiť tieto otázky, pokiaľ ide o Afriku. A táto task force pracuje na, alebo vypracúva určité odporúčania, aj pokiaľ ide o túto reformu. A ja si myslím, že je veľmi zaujímavé toto zohľadniť pre nás. A v rámci oznámenia komisie, ktorá vlastne pripravila dokument, ktorý bol predchodcom tohto môjho, tam bola kapitola samostatná, pokiaľ ide o rozvoj, takže skrátenie. Máme v súčasnosti úplne inú situáciu, ako to bolo v roku 2011. Máme tu teraz určitú dynamiku, ktorú by sme mali využiť. A teraz by som sa venovala tým najdôležitejším obsahovým e, bodom mojich troch návrhov. E, už to bolo na úvod povedané, hovoríme tu o troch stanoviskách, pretože návrh pre zákon, pokiaľ ide o spoločnú hospodárskú politiku, pozostáva z troch odlišných e, nariadení a vlastne kľúčovým prvkom tohto nariadenia to sú vlastne tieto strategické plány, to nariadenie týkajúce strategických plánov. Toto nariadenie definuje ciele spoločnej hospodárskej politiky, to znamená to, čo sa má dosiahnuť. Takisto sú tu definované prostriedky, respektíve nástroje, to znamená, ako to chceme dosiahnuť, ako tieto ciele chceme dosiahnuť. A potom tu ešte ide o sektory, to znamená, aké produkčné spôsoby budú nakoniec podporované. A toto nariadenie je teda z toho dôvodu veľmi dôležité z pohľadu e, koherentnosti, pokiaľ ide o rozvoj. A s vašou podporou by som urobila 6 zmien a doplnení. Poprvé, potrebujeme explicitný záväzok, ktorý sa bude týkať politiky, koherencie v politike, pretože momentálne PCD chýba predovšetkým pokiaľ ide o odsek cieľov a práve tam to patrí. Tie najväčšie pozmeňujúce návrhy nájdete napríklad po číslom 4 alebo 24 alebo číslo 36. Po druhé, krátka kapitola ohľadne rozvoja, kde sa bude objasňovať, že spoločná poľnohospodárska politika je dôležitá na dosiahnutie SDG a že tu je aj právo na rozvoj partnerských krajín, ktoré musíme rešpektovať pretože v súčasnosti vlastne tá dimenzia v tomto nariadení nie je hmatateľná. A tie najdôležitejšie pozmeňujúce návrhy sú 39, 40 a 41. A po tretie, potrebujeme systematický monitoring dopadov SPP na rozvojovú spoluprácu, pretože momentálne Európska únia zbiera hoci teda metodicky by to bolo možné, teda nezbierame žiadne údaje, hoci by to bolo možné. To sú pozmeňujúce návrhy 26 až 27, až 67, pardon. Takisto musíme urobiť všetko preto, a tuto vlastne hovoríme o tých viazaných prostriedkoch, musíme dbať o to, aby tu nedošlo k škodám, pretože tieto viazané prostriedky majú jasné negatívne dopady, pretože všetkým pokiaľ ide o sektor pre cukor. Napríklad zajtra to budeme mať dopravu, pokiaľ ide o partnerov z krajín AKT, pokiaľ ide o túto tému. To znamená, my vieme o tomto probléme a preto ja navrhujem určitú paletu kritérií, ktoré musí byť plnené. Ak členské krajiny majú takéto viazané e, platby za konkrétny produkt. Pozmeňujúce návrhy k tomu sú 12, 16, 46, 48 a 49. Po piaté, rozvoj a podpora pre bielkoviny e, alebo bielkovinové látky v rámci Európskej na to, aby sme znížili závislosť od dovozu soje. V súčasnosti Európska únia nie je schopná množstvo bielkovín, ktoré potrebujeme ako krmivo, vyprodukovať sami. A z Južnej Ameriky musíme dovážať veľké množstvo soje. Nie ide o akú soju, ide o geneticky upravenú soju, to znamená ide o monokultúry, ktorú produkujú chudobní farmári vo veľmi zlých podmienkách a Európska únia musí v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky skutočne prevziať zodpovednosť za celý dodavateľský reťazec a nejde tu teda iba o to, aby sme boli e, nejaký prísny v tejto oblasti, ide tu skôr o tie podmienky, ktoré sa musia plniť, pokiaľ ide o pestovanie bielkovín. Pozmeňujúci návrh, ktorý sa tohoto týka, je 50. A po, šiest, po šiesté potrebujeme si stanovenie minimálnych noriem, pokiaľ ide o životné prostredie, na ktoré tieto platby v rámci poľnohospodárstva budú naviazané a potom sú tu ešte ďalšie návrhy, pokiaľ ide negatívne ekologické a klimatické dopady, ktoré chceme znížiť. V súčasnosti európske poľnohospodárstvo je skutočným zabijakom pre klimatické otázky. Sme zodpovední za 11 klimatických splodín. A vidíme, aké to má negatívne dopady, vidíme, poznáme to tu vo výbore veľmi dobre. Spoločná poľnohospodárska politika, ktorá, prepačte, ktorá by, ktorú by brala tieto témy vážne, si musí stanoviť klimatické zmeny ako prioritu. Je to veľmi dôležité. Nemôžeme ani v rámci spravodajstva, pokiaľ ide otázky klímy, si uslať na vavrínoch a zaspať na nich a preto by som chcela tu ešte doplniť tieto záležitosti pozmeňujúcimi návrhmi, ktoré som predložila pretože dopady klimatických zmien sa týkajú teda nielen európskych poľnohospodárov, ale predovšetkým sa to týka mojich kolegov a kolegyne v rámci globálneho juhu. Soweit meine Stimme noch zulässt, zur Horizontalverordnung. A pokiaľ ide o horizontálne nariadenie, tak ako toto bolo práve povedané, to sa týka teda toho nariadenia, alebo netýka sa to teda iba nariadenia strategických plánov, ale musíme jednoducho aj v horizontálnom nariadení zadefinovať veci veľmi presne, ktoré sa týkajú teda pravidiel financovania. Potrebujeme teda definície, ako to chceme mať. Ide tu o management, ide tu o monitoring v rámci agrárnych reforiem. Navrhujem tu viaceré pozmeňujúce návrhy, ktoré sa teda ktoré vyplynuli z tých, ktoré som tu už bola spomenula, aby sme teda paralelne išli tým istým smerom. Takže hlavné zmeny, ide tu o rozšírenie systematického monitorovania, ide tu o konzultácie so zúčastnenými stranami z partnerských krajín a ide tu o finančné konsekvencie pre členské krajiny, ak nebudú rešpektovať princípy politickej koherencie. Teda aj tu potrebujeme určitý, určitú páku. A ešte pár slov, pokiaľ ide o tretie nariadenie, to je vlastne to posledné nariadenie, to je nariadenie o spoločnom trhu. Tam sa definujú napríklad aj intervencie a formy pomoci alebo núdzové opatrenia, ktoré sú možné v prípade zlyhania trhu. A tu sa teda moje pozmeňujúce návrhy sústredia predovšetkým na ten známy problém. Máme nadprodukciu v Európe, čo vlastne vedie k lacnému vývozu a subvencionovaným e, dovozom. Napríklad najlepší príklad je ten mliekový prášok. Ešte stále máme na sklade z poslednej krízy mliekové plno prášku mliekového a neprispôsobili sme tú výrobu na potreby, skôr sme tam intervenovali. Ja tu navrhujem, aby sme zaviedli program, pokiaľ ide o dobrovoľné znižovanie množstva pretože vlastne aj pre nás ako Európsku úniu to bude konec koncov lacnejšie produkovať menej, prispôsobiť sa potrebám trhu a neintervenovať tu a potom to dumpingovým spôsobom dávať na trhy, kde vlastne aj naši polnohospodári z toho neprofitujú práve naopak cena mlieka ešte vôbec sa ale ten tlak na trhu je ešte stále tu, pretože všetci vedia, že tam je to veľké množstvo prášku mliekového, ktoré máme na sklade. Takže kolegovia a kolegyne, ešte raz, toto boli tie najdôležitejšie body mojich návrhov, pokiaľ ide do tri stanoviska. Ja sa teda teším na diskusiu a som pripravená na vaše podnetné informácie. Ďakujem. Muchas gracias, Maria. Eh, ante... Ďakujem, Maria. Predtým, ako budeme pokračovať Chcel by som privítať pána Pangu. Boli ste dlho preč, takže vítajte naspäť. Takže vítajte naspäť, e, vítajte medzi nami a teraz dávam slovo eh, tieňovom spravodajcovi. Stefán, nech sa páči, máte slovo. Áno, ďakujem pekne, pán predseda, párini, spravodajkyňa, dámy a páni. Chcel by som najskôr za túto prácu spravodajkyni poďakovať. V minulosti spoločná polnohospodárska politika mala eh, vplyv na rozvojové krajiny. To sa nie vždy bralo do úvahy, spravodajkyňa to spomínala. Predoš, pred, tieto návrhy ukazujú, v akých miestach reformy spoločnej polnospodárskej politiky je možné využiť preto, aby sa realizovala politická koherencia v záujme posilnenia spolupráce. S mnohými cieľmi súhlasím pokiaľ ide o otázku, ako dosiahnuť tieto cieľy, tak tam sú rozličné názory a určite predložím aj pozmenujúce návrhy v tomto smere. Pred pár rokmi som žil v Saheli, takže Zaujíma ma táto oblasť a preto sa o ňu aj takto aktívne zaujímam. Je dôležité ale povedať, že momentálny vplyv a spoločná práca v rozvojovej politike v rámci e, SPP e, by mala sa zohľadňovať a preto Musíme toto brať vážne. Integráciu týchto krajín um, treba podporovať. Ide aj o obchodné vzťahy, ktoré treba podporovať, takisto aj poľnohospodárska a rozvojová politika um, musia byť uh, posilnené a toto prináša e, prospech pre nás všetkých a má to vplyv aj pre rozvojové krajiny. Pokiaľ ide o našu spoločnú zodpovednosť a e, riešenie problému chudoby, e, zlepšenie kvality životného prostredia a po tretie udržateľný e, rozvoj prírodných zdrojov, tu musíme nájsť cestu, ako realizovať naše ciele, ako ich podporovať a to sa týka Eh, tak producentov v Európskej únii, ako aj mimo nej. Podľa môjho názoru niektoré návrhy v tejto správe nezohľadňujú dostatočne túto slobodu, ale je tu možnosť, že tieto stimuly sa budú realizovať prostredníctvom posilneného partnerstva a udržateľného rastu partnerských krajinách. Je dôležité, aby toto malo vplyv na rozvojové krajiny, aby sme sa vyhli negatívnym dopadom a prioritou pre nás by malo byť e, dosiahnuť čo najširší konsenzus, čo by vyslalo silný signál, lebo iba takýmto spôsobom môžeme bral do úvahy to, že naše stanovisko sa dostatočne zohľadní a legislatívna práca prinesie ovocie. Teším sa na konštruktívnu výmenu názorov so spravodajkyňou a, a vš- aj všetkými ostatnými tieňovými spravodajcami a tieňami e, kolegami z tohto výboru. Mali by sme nájsť rovnováhu medzi ochranou nášho hospodárstva, medzi konkurencieschopnosťou a rešpektovaním našich medzinárodných povinností v oblasti rozvoja. Ďakujem. Ďakujem pekne. Maria. Miria. Ďakujem pekne, budem hovoriť po fínsky. Ďakujem spravodajkyni. za túto prezentáciu základu tohto stanoviska. Veľmi často súhlasím e, s jej názormi, ale teraz mám tri otázky, ktoré chcem spomenúť. Úplne súhlasím s tým, že udržateľný rozvoj je skutočne prioritou, ktorá musí byť viditeľnejšia v rámci SPP. Je to spojené aj s politikou rozvoja a veľmi často sa dotýkame otázok, kde spôsoby výroby a kvalita pôdy sa musia preskúmať preto, aby sme našli tie najlepšie prostriedky e, dosiahnutia čo najvyšších výnosov, ale treba brať do úvahy aj e, environmentálny aspekt a kvalitu pôdy, ktorá sa nesmie príliš ochudobňovať. Udržateľný rozvoj je teda priorita a ja si myslím, že toto musí byť skutočne v centre našich stanovisk. Po druhé, myslím si, že musíme zaistiť to, aby pomoc bola správne zameraná. Podľa mňa toto je väčšina otázka, keď hovoríme o zacielení poľnospodárskej pomoci. Ale keď sa na to pozrieme z pohľadu výboru DV, tak je potrebné zabezpečiť to, aby miestna výroba a zlepšovanie miestnych podmienok boli prvoradým cieľom poľnohospodárskej pomoci. To musíme naďalej zlepšovať. Po tretie, mám otázku na spravodajkyňu. Nakoniec ste povedali, že v Európe a aj e, celosvetovo existuje nadprodukcia potravín a mm, polnospodárských produktov. Hovorili ste o, o práškovom mlieku, ale vaše riešenie spočívalo v dobrovoľnom znižovaní tejto produkcie. Čo tým chcete povedať? Ide o finančné stimuly e, za týmto účelom, alebo ako je možné takéto niečo implementovať. Takže potrebovala by som odpoveď na túto otázku. Ďakujem pekne. Chcete sa ujať slova? Komisia možno? Ďakujem pekne. Dobrý večer, dámy a páni. Začnem tým, že poďakujem spravodajkyni za návrh stanoviska na zaujímavú diskusiu, ktorú sme mali v posledných minútach. Mám niekoľko špecifických komentárov k návrhu k návrhom, ktoré ste zapracovali do vášho stanoviska, ale ešte predtým mi dovolte veľmi stručne pripomenúť ciele reformy a čo nimi chceme dosiahnuť. A chcel by som začať osobitým bodom, ktorý e, spomenul, sa tu už spomenul, udržateľnosť je e, v centre celého reformného procesu a to sa začalo 1. júna, keď sme predložili tieto návrhy a ešte aj skôr v roku 2016 a 2017 veľmi širokými konzultáciami, oznámeniami komisie a tam sme explicitne a opakovane hovorili o udržateľnom rozvoji, jeho cieľoch a o potrebe zlepšovať e, životné e, prostredie v súvislosti s SPP príspevok klimatickým zmenám a dohodám. Toto sa prejavuje v nástrojoch, ktoré vytvárame, ale zvlášť, a podľa mňa toto je dôležité, spôsobe, akým e, formujeme budúcnosť tejto politiky. Poprvýkrát e, upúšťame od e, súl- systému súladu, kde Európska únia poskytuje všetky detaily o tom, ako sa táto politika má dosahovať smerom k novému modelu výkonov. A poprvýkrát máme v našom návrhu reforiem špecifické ciele, a členské krajiny majú väčšiu slobodu, ako ich dosiahnuť, berúc do úvahy špecifika ich miestnych, regionálnych, národných potrieb. Dostávame sa do situácie, kedy v minulých reformách sme si museli v rámci EU 28 alebo 27 uvedomiť, že neexistuje univerzálne riešenie. Potrebujeme špecifické nástroje, ktoré budú fungovať v teréne z pohľadu potrieb a špecifik. Z týchto deviatých cieľov, ktorí sú zamerané na klimatické zmeny a špecificky riešia klimatické zmeny a ochranu životného prostredia a poskytli sme sú mm, súbor nástrojov pre členské krajiny, čo robiť, aby tieto ciele dosiahli. Zvlášť ide o novú kondicionalitu, ktorou sa snažíme poučiť sa z minulosti. E, sú tam povinné programy v rámci prvého piliera SPP a dobrovoľné v druhom pilieri. Určité prostriedky sú teda tu. A čo je podľa mňa najdôležitejšie je, že máme prierezové horizontálne doložky v našom nariadení, ktoré hovoria, že keď členské krajiny predložia svoje plány, ako dosiahnuť ciele, musia ukázať, že tieto ciele sú ambicioznejšie, pokiaľ ide o klimatické zmeny, ochranu životného prostredia, udržateľnosť. Takže to je spôsob, akým chceme členské krajiny Eh, doviesť k tomu, že budú vynakladať alebo míňať eh, prostriedky EÚ, takže to bude skutočne zmena. Zároveň sú tu tri veci, ktoré korešpondujú s tým, čo sa snažíte dosiahnuť vo svojich návrhoch a myslím si, že pokiaľ ide o ciele, tam sa veľmi mm, zhodujeme. Ide to o to, že všetky tie nástroje, ktoré sme vložili do nariadenia, je tam špeciálna príloha 11, kde, je, kde sú nástroje, ktoré členské krajiny musia brať do úvahy a rešpektovať, keď budú návrhovať tieto plány SPP. To je prvá vec. A potom sú tam prvky, ktoré sa týkajú aj ostatných častí asi trhovej orientácie SPP, to sa berie do úvahy, kde si myslíme, že to treba rešpektovať. Orientácia na trh je dobrá nie len pre Európsku úniu, ale aj pre náš vývoz, pre naše vstupy, pretože keď máte slobodný trh, tak ten um, je lepšie schopný reagovať na potreby tých, ktorí potrebujú potraviny, regulátory a tak ďalej. V súlade s týmto už sme zrušili zostávajúce kvóty pre cukor, mlieko. Jedinou zostávajúcou kvotou je kvota pre víno a myslíme si, že táto trhová orientácia by mala ostať, takže nevidíme žiadny dôvod, žiadnu presvedčivú hospodárskú analýzu, ktorá by potvrdila to, že by bolo potrebné sa vrátiť k, k systému kvót. To je prvá vec. Druhá vec, konkrétne ste hovorili o otázke viazanej podpory a tu, hoci chápem, ocenujem si to, že viazaná podpora je potenciálnym rušivým prúkom, všetci sme sa na tom zhodneme, ale náš návrh patrične zohradňuje tento fakt tým, že obmedzuje viazanú podporu a dáva na ňu viacerú záruk. Je tu pozitívny zoznam, ktorý bude EU poskytovať ohľadom produktov, na ktoré je možné poskytovať viazanú podporu a členské štáty môžu túto viazanú podporu poskytovať iba sektorom, ktoré prežívajú problémy v danej aktuálnej realite hospodárskej a sú tam záruky, napríklad 10-percentné obmedzenie ktoré môžu členské štáty peniaze uh, použiť na túto viazanú podporu. Iba s takýmto obmedzením to nestačí. Keď nás členské štáty oslovia so svojimi strategickými plánmi, tak sa pozrieme samozrejme na to, čo navrhujú. ak máme nejaké pochybnosti ohľadom toho, či to, čo robia, presahujú alebo nepresahujú požadovanú ochranu nejakého sektora, budeme sa ich na to pýtať. A na záver, čo sa týka proteínových plodín, viete, že komisia pripravuje schválenie správy a plány aktuálnej podpory proteínových plodín v EÚ. Bude to v najbližších týždňoch a zhrňajú sa tam už existujúce nástroje, ich veľa, ktoré máme, ktoré budú mať členské štáty na podporu tohto sektora v rámci EÚ, vrátanie možnosti E, navýšenia tej 10-percentnej viazanej podpory e, v prípade, že to členské štáty budú investovať do proteínových plodín. Takže je tu celá škála prvkov v našom návrhu, ktoré zodpovedajú tomu, čo chcete dosiahnuť s cieľov. A potom samozrejme neskôr to bude premietnuté a výbor ad hoc e, podstate bude diskutovať o tom, ako to pôjde do záverečnej správy a na základe nej potom môžeme s vami veľmi konstruktívne spolupracovať e, v rámci e, fázy trialógu medzi dvoma spolu zákonodácami a komisiou. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, Mária. Nech sa páči. Ďakujem pekne. E, zo strany komisie tu zaznelo veľa zásadných vecí v reforme SPP. Myslím si, že dnes tu o tom nebudeme diskutovať. Na to máme výbor pre polnohospodárstvo. A to za, aby hovoril o tom základných smerovaniach. Takisto ste spomenuli to, že v centre stojí udržateľnosť a na tom sa asi všetci zhodneme, že náš prístup budúcnosti musí byť udržateľný a to plánujem aj ja cez tie pozmeňujúce návrhy. Udržateľnosť nie je len pekné slovo, ale je to realita. Musí to byť náležite vysvetlené a budem s vami rada spolupracovať. Myslím si, že máme spoločné alebo podobné záujmy. E, mojimi pozmeňujúcimi návrhmi vyjadrím jednoznačne naše názory. Čo sa týka viazanej podpory, pretože to ste takisto spomenuli, som veľmi rada, že sa to obmedzuje, je tam iba tých 10%, ten, ten 10% limit, to uh, svedčí o tom, že sa viazané platby sú viazané na určité podmienky ešte prísnejšie a ja to mám v úmysle takto presadzovať, ak e, tie opatrenia viazanej uh, viazaných pladív a viazaných podpor nemajú poškodzovať trh, ak nespôsobujú nadprodukciu a podobne, tak nie je dôvod, prečo by sme ich nepodporili. Ale eh, samozrejme viazané platby chceme podporovať iba v oblastiach, kde to dáva zmysel, pretože sú časti, kde to nedáva absolútne zmysel. V minulosti to bolo deštruktívne, v tom by sme sa nechceli vrácať. A potom otázka nadprodukcie a zniženia nadprodukcie. Ehm, počas krízy v dôsledku zmien kvót, videli sme to jednoznačne, E, bolo nám všetkým jasné, že nemôžeme už jednoducho takto pokračovať. A kvóty, tak ako boli predtým navrhnuté, e, nevyhovovali všetkým, ale o to tu nejde. Videli sme, e, že počas krízových období a počas období gigantických strát pre polnohospodárov. Na to všetko existujú čísla. V Nemecku, ja hovorím teda o nemeckých číslach. 10 centov na platbu. 2015-2016 to bol najhorší rok, kedy sme prišli o 15%, tam bolo 10% na strata, tak to je 3,2 miliard eur len na tie platby, ktoré sa nedostanú nemeckým e, chovateľom hovedzieho dobytka. A tie peniaze sa minuli niekde inde Mm, a po roku intenzívnych diskusí s členskými štátmi sme sa snažili preformulovať SPP a nájsť také opatrenie, aby polnohospodári mohli dobrovoľne znižovať produkciu. Čiže máme monitorovací bod pre mli- monitorovacie centrum, kde sledujeme vývoj na trhu s mliekom. A keď ceny prekročia nejakú úroveň, tak môžeme potom povedať, dobre, e, pristúpime k zníženiu produkcie. A na to dostanete podporu a keď sa situácia na trhu e, napraví, tak môžeme situáciu uvoľniť. A ide o to, že keď vyrábame na trhy, kde nie je odbyt, tak to vytvára tlak na ceny a konkuruje to exportu. Ľudia produkovali na trhy, ktoré jednoducho nikde na svete neexistovali. A mali sme tu obrovské tony, už neviem presne číslo, si nepamätám, tie číslo sa aj tak menia, ale obrovské číslo. uh, produkcie, ktorá sa nemala umiestniť na trhu a to nás stálo peňazí. Máme tu rôzne nástroje, nemusíme vytvárať žiadne nové nástroje, jednoducho ich musíme využívať, keď budeme mať takýto mechanizmus. Keď chceme o tom diskutovať, ja si myslím, že by sme mali postupovať takýmto spôsobom a dosiahnuť pokrok. Je tu konkrétny návrh, a musíme sa na to pozrieť, že tam, kde je nadprodukcia, jednoducho Ehm, môžeme využiť tie politické nástroje, ktoré máme. K tomu potrebujeme politické e, rozhodnutie, napríklad pre mlieko. Dokonca máme observačné centrum e, pre trzmečnými výrobkami, ktoré existuje. Takže sú to veci, ktoré už existujú a ktoré by sme mali využívať. A chcela by som sa vám srdečne poďakovať za vaše vystúpenia. Som samozrejme veľmi rada a Um, budeme konštruktívne spolupracovať, v to dúfam. Um, máme tu viacero veci, ktoré musíme spoločne rozhodnúť a v rámci z pohľadu, z rozvoja politiky a vložiť to do SPP. Ďakujem pekne. Lehota na predkladanie pozmenujúcich návrhov je 5. december na poludnie a hlasovať budeme 21. a 22. januára budúceho roku na našom stretnutí. Takže zajtra 20. novembra budeme hlasovať. 20. november je dôležitý dátum pre španielských demokratov mojej generácie.